Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobrý deň, dámy a páni, láskavo sa usadte. I open the meeting of the committee for... Otváram týmto schôdzu výboru pre regionálny rozvoj. Začala by som schválením programu. Navrhujem zmenu v programe po zverejnení návrhu programu e, komisia poslala Európskom parlamentu delegovaný akt. E, už ste dostali varovanie vopred. O tomto rokovaní dostali ste tento dokument vo forme návrhu v decembri 2014 a v konečnej forme ste ho dostali 29. apríla. Týka sa iba technických otázok, ktoré sa týkajú súkromného verejného partnerstva, Európsky parlament musí schváliť alebo zamietnúť tento dokument v pláne v júni. Komisia predniesie krátku prezentáciu tohto delegovaného aktu a bude to posledný e, bod programu zajtra do poludnia. A potom stanovíme lehotu 11. mája na akékoľvek námietky k tomto dokumentu alebo na požiadavky o dlhšie preskúmavanie ak teda súhlasíte s takouto zmenou v programe, teda e, jeden bod navyše v priebehu zajtrajšieho dopoludnia, krátka prezentácia Európskej komisie tohto delegovaného aktu. S touto zmenou teda budeme považovať program schôdze za schválený. Pán Sanistoroj, nech sa páči. Ďakujem. Ja som očakávala, že um, pani komisárka by mohla prísť, aby nám odpovedala čo najskôr mm, na otázky. Ja som očakával, že príde teraz v máji. Chcem sa opýtať, či sa chystá prísť, ak, budem, ak tu bude, či budeme dostatok času odpovedať na otázky. Naposledy musela odísť a poslanci nedostali odpovede na svoje otázky ako sa to teda plánuje, aby sme mali dostatok času, keď príde na našu schôdzu. Ďakujeme pekne za túto otázku. Ja som mala v pláne informovať vás v priebehu schôdze koordinátorov, pretože došlo k rozhodnutiu diskutovať s pani komisárkou. Môžeme o tom informovať všetkých poslancov výboru REGI. Stretli sme sa s komisárkou Kretu. Zúčastní sa našej schôdze v júni. Celkom určite už je to naplánované. Čo sa týka konkrétneho časového plánu, pokúsime sa, aby bol k dispozícii čo najdlhší časový úsek, aby bol priestor odpovedať na všetky otázky. Ešte stále ostali niektoré otázky nezodpovedané z minulého stretnutia a sú tu aj nové otázky, nové témy, o ktorých musíme hovoriť s pani komisárkou. Teda príde v júni, ako som už povedala. Nech sa vám páči. Teda môžeme chváliť takto upravený program schôdze? Dobre. Ďakujem. Prejdeme ďalej. Ďalší bod na programe sa týka schválenia zápisnice. Návrh zápisnice z 26. marca je k dispozícii vo vašich e, podkladoch. Aprílovú schôdzu sme zrušili, preto sme mali poslednú schôdzu v marci. Tieto zápisnice máte k dispozícii vo svojich e, zložkách. Navrhujem, aby sme postupovali ako zvyčajne. Ak nebudú žiadne námietky v priebehu tejto schôdze, budeme považovať e, zápisnicu za schválenú. Ak všetci súhlasíte, prejdeme ďalej oznámenia predsedajúcej. Mám len dve oznámenia, len pripomienky. Zajtra prebehne viacero hlasovaní o 10. hodine do poludnia. Chcem vás požiadať, aby ste prišli na čas a aby ste si láskavo priniesli hlasovacie kartičky, pretože predpokladám, že sa bude hlasovať menovite zajtra. A druhé oznámenie sa týka e, tiež zajtrajška, konkrétne o 13.45 prebehne prvé stretnutie našej pracovnej skupiny. Dostali sme informáciu od zástupcov e, DG Regio, že k prvej téme e, na schodzi pracovnej skupiny sa budú vyjadrovať. Toto sú teda moje dve oznámenia. Je niečo nejasné, prosím? Neviem, či som trochu dopletený, ale 25. 25. to bude? O 13.45. Prebehne to stretnutie zajtra. Bude to stretnutie pracovnej skupiny. do, v inej rokovacej sále. My announcements and now we go to the next. Toľko teda k oznámeniam, ďalej prejdeme k samotnému programu schôdze. Prvý bod sa týka návrhu správy o európskych usmerneniach na vykonávanie článku 23 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Článok 23 spoločného nariadenia o stanoveniach stanovuje mechanizmus na prepojenie podpory európskych štruktúrálnych investičných fondov a riadnej správy hospodárskych záležitostí. V júli minulého roka komisia schválila oznámenie o prvej časti tohto článku odseky 1 až 8 a tie stanovujú, kedy komisia môže požiadať členského štátu, aby preprogramovali eh, čiastočne svoje financovanie v marci. Eh, náš spravodajca, pán Blanco López, eh, predniesol svoje vlastné úvodné stanovisko. Dnes nám predniesie svoj návrh správy. Navrhujem, aby sme stanovili lehotu na pozmiace návrhy v tejto správe na útorok 19. mája na poludnie. Hlasovať budeme na schôdzi v júli. Môžeme, máme tu spravodajcu, máme tu tieňových spravodajcov prítomných a máme tu pána Suáža, ktorý zastupuje výbor regiónov, konkrétne je pod predsedom a taktiež predniesie stanovisko výboru regiónov po e, preskúmaní návrhov členov výboru. Nech sa páči, pán spravodajca López, máte slovo. Muchas gracias, eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Myslím, že vyjadrujem názor väčšiny, keď hovorím, že výbor REGI by mala špirovať na vyrovnanejšiu a demokratickejšiu aplikáciu makroekonomickej kondicionality článku 23 e, ustanoven nariadenia o spoločných ustanoveniach pre európske štrukturálne investičné fondy a to je aj cieľ mojej správy. Ústredným bodom tohto textu je účasť EP počas celého procesu preprogramovania alebo rušenia fondov na základe článku 23. Podľa mňa účasť EP v procese predprogramovania a rušenia fondov by mal byť a je základným demokratickým garantom transparentnej a vyrovnanej a flexibilnej aplikácie makroekonomickej kondicionality. Malo by sa to robiť v zmysle princípov a asociácie viacúrovňového riadenia, princípu subsidiarity, ako aj princípy proporčnosť, princípu proporčnosti. Vychádzajú zo situácie v členských štátoch a tiež e, zo situácie v regiónoch, ktoré zažívajú skutočné ťažkosti, kde európske fondy znamenajú významný podiel v ich rozpočtoch. To hovorím o v odsekoch 12, 15 a 17. Táto hlboká hospodárska kríza, ktorú sme zažívali, boli to práve európske fondy, ktoré boli prakticky jedinými investíciami v mnohých eh, teritoriách a regiónoch EÚ. EP, aj komisia musia viesť štrukturovaný dialog, ktorý zaručí koordináciu medzi inštitúciami a adekvátny tok informácií, aby celý proces prebiehal v zmysle článku 23 EP musí byť minimálne okamžite informovaný o akékoľvek žiadosti o preprogramovanie alebo zrušení platieb, aby sa mohol vyjadriť v dostatočnom čase a aby jeho stanovisko E, vzala do úvahy aj komisia a budeme od nej žiadať, aby e, skladala účty v prípade každého projektu. Pokiaľ ide o úlohu EP v prípade preprogramovania a rušenia pladeb, to píšem v odseku 24, musí prebehnúť diskusia o tom, a musí prebehnúť diskusia o tom, aké sa predložia pozmeňovacie návrhy v budúcich týždňoch aj s ostatnými politickými skupinami, pretože si myslím, že táto téma vyžaduje maximálny konsenzus všetkých politických skupín. Čo sa žiada od komisie? Dodatočné informácie o neplatení makroekonomických nástrojov v regionálnom rozvoji a o prepojení koheznej politiky s politikou komisie. Žiadame tiež informácie o tom, ako kohezná politika prispieva k aplikácii špecifických požiadaviek. To je odsek 6. Tiež sa žiada od komisie, aby s členskými štátmi robila analýzu všetkých možností deti, ak by boli mimo aplikácie článku 23 a tiež žiadame, aby objasnili horizontálne princípy a spolupracovali úzko s členskými štátmi, aby zistili, aký bude e, dopad e, v regiónoch V tejto správe, pokiaľ ide o aplikáciu článku 23, treba špecifikovať sumy a programy, ktorých sa to e, bude týkať a akým spôsobom sa vylepšil dopad a ekonomický rast, ako aj vplyv fondov. To sú niektoré významné aspekty tejto správy. Pristupujem kriticky k nástroju makroekonomickej podmienenosti. Môj názor podporuje väčšina tohto výboru, tak ako to potvrdila aj prvá výmena názorov k tejto správe. Text tejto správy je podľa mňa vyrovnaný a keďže nie je možné zmeniť alebo odstrániť článok 23, snažíme sa dosiahnuť čo najsprávnejšiu a najdemokratickejšiu aplikáciu tohto článku. Tá makropodmienenosť, e, dostali sme veľa kritík, napríklad aj výbor regiónov sa k tomu e, vyjadrovala a budeme mať príležitosť si vypočuť zastupcu výboru regiónov k tejto téme. Tešíme sa opatrného prístupu komisie, keď chce maximálne obmedziť preprogramovanie a zrušenia projektov, ktoré budú potrebné zo strednodobého hľadiska. Takže tie projekty, ktoré boli prijaté v súčasnosti, brali do úvahy špecifické odporúčania každej krajiny aj rady. Niektoré body nebolo možné e, rozobrať vzhľadom na obmedzený rozsah správy. Vyrieším ich v pozmeňovacích návrhoch. Vychádzajúc z toho, že tá makroekonomická podmienenosť je tá posledná možnosť, ako riešiť isté problémy A hlavne nesmieme zabúdať na politické ciele e, komisie v koheznej politike. Som otvorený vašim návrhom výmene názorov a samozrejme som ochotný viesť dialog o pozmeňovacích návrhoch. Ďakujem. Thank you. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán Blanko López. Teraz dám slovo deňovým spravodajcom. Pán Polčák, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Ďakujem pánovi spravodajcovi za uvedenie správy. Musím povedať, že pán kolega Blanko López predložil správu, ktorá je podľa mňa kvalitná a relatívne kritická. To je ale úplne v poriadku, pretože nevybočuje z eh, dosávadnejšieho, z doterajšieho postoja EP k článku 23 a jeho aplikácii. Ide o doteraz neaplikované opatrenie, kde by komisia mohla navrhovať preprogramovanie a tam by musela eh, rozhodovať rada a mohlo by eh, dôjsť k pozastaveniu platieb a to nie preto, že by nejaké ustanovenie sa bolo porušené, ale práve preto, že tam nie je splnená tá makroekonomická kondicionalita. Spravodajca začlenil všetky zásadné námietky k návrhu komisie, tak ako boli prednesené na marcovom stretnutí výboru. Určité pasáže e, sú potrebné doplniť alebo upraviť, ale tento návrh je predložený kvalitne. Niekoľko doplnení k jeho návrhu správy. Bod 6. Pardon, ospravne sa rečník pod 8, dôvod partnerstva dohody o partnerstve a operačné programy už odporúčania pre jednotlivé krajiny zahrňajú aj vďaka iným nástrojom, ktoré komisii už v programovaní umožňovali zasahovať proti tým programom, ktoré neplnili napríklad horizontálne alebo špecifické predmežné podmienky. Teda to odporúčanie, ktoré by nebolo možné zohľadniť s tou implementáciou a to, čo by vyžadovalo predprogramovanie to si možno predstaviť len v krajných prípadoch bod 11. neprimeraná administratívna záťaž alebo náročnosť, neskoré prijatie legislatívy k implementácii SIG fondov v období 2014-2020 a No, oneskorené prijatie VFR, ako aj náročný proces programovania. Rád by som zdôraznil, že tie požiadavky na predprogramovanie situácií, keď komisia je kapacitne obmedzená a teda jej schopnosť viesť štrukturovaný dialog je obmedzený, je obmedzená a to ohrozuje realizáciu cieľov koheznej politiky. Bod 17. Uplatňovanie princípu proporcionality. Nezabúdajme, že neplnenie záväzkov zo strany členských štátov nemôže byť spôsobené len ich nedostatočnou disciplínou, ale aj dôvodmi ktoré idú mimo ich objektívny dosah, napríklad živelné katastrofy. Aj toto by sme mali zahrnúť do textu. Bod 19. Informovanosť. Bolo by vhodné drobné doplnenie v súvislosti s vymenou informácií kde sa spomínajú inštitúcie, ktoré majú prístup k informáciám, ale výslovne by tam malo zdôrazniť, sa malo zdôrazniť prístup členských štátov k týmto informáciám. Keby to tam nebolo, bola by to chyba podľa mňa. Úloha EP body 24 až 28 Podľa mňa by bolo vhodné, keby na adekvátnych miestach v postupe sa zmienil a bol zapojený aj výbor regi. A myslím, že by tam mal byť zapojený, nemal by som nič proti tomu aj výbor regionov. Ako som už povedal, návrh správy je dobrý, vydarený, gratulujem, som rád, že som mohol spolupracovať a teším sa na podnety, ktoré vyplynú z tejto výmeny názorov. Thank you, Mr. Paul. Ďakujem pekne, pán Polčák. Teraz pani Tomášič, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja chcem zablahoželať spravodajcovi k vynikajúcej správe, ktorá poskytuje prehľad o úspešných a užitočných odporúčaniach o hospodárskej správe. Táto správa tiež zdôrazňuje, a to je dôležité poznamenať, že rozhodnutia, ktoré sa týkajú e, reprogramovania alebo pozastavenia financovania v článku 23 sa musí riadne odôvodniť, tak aby bola zabezpečená transparentnosť a taktiež dostatočná možnosť revízie. E, investície v politike súdržnosti v období 2014 e, až 2020 sa budú využívať ako podpora politiky ktorú dodržiavajú členské štáty a taktiež musia zapadať do integrovaných usmernení a národných reformných programov. Hlavným cieľom je nadalej uplatňovanie odporúčaní rady a taktiež predchádzanie neudržateľných eh, fiskálnych hospodárskych politík. Európske štrukturálne investičné fondy sú kľúčové v poskytovaní eh, tak pre potrebných investícií, investícií do pracovných miest a zamestnanosti, preto by komisia mala platňovať článok 23 v súlade so zásadou proporčnosti a mala by zohľadniť skutočnú situáciu v členských štátoch a v regiónoch, ktorých sa to týka. Tieto krajiny a regióny čelia eh, socioekonomickým ťažkostiam a tieto prostriedky predstavujú eh, významnú časť eh, celkových investícií. Taktiež je tu problém s predvídavosťou týchto dostupných prostriedkov a to môže mať vplyv aj na dôveryhodnosť dôvod o partnerstve. Môže to mať za následok aj neoprávnené sankcie pre miestne regionálne orgány a práve tieto orgány zohrávajú významnú úlohu v európskej ekonomike. Predstavujú 33 verejných prostriedkov, preto chcem vyzvať komisiu, aby vykonala predbežnú e, revíziu dopadu článku 23 a to by sa malo vypracovať čo najskôr v spolupráci s členskými štátmi. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán, pán Miltenburg. Ďakujem, kolegovia, chcem sa ospravedlniť v mene tieňového spravodajcu pána Oliho Rena, ktorý sa vrátil k národnej politike po nedávnych voľbách vo Fínsku. Čo sa týka návrhu správy, chcem zvorazniť niektoré eh, priority skupiny ALDE ktoré e, rezonovali v rokovaniach o aktuálnom znení článku, najmä čo sa týka konkrétne článku 23 mm, o týchto usmerneniach. Celá skupina ALDE sa domnieva, že riadna hospodárska správa a efektívne využívanie štrukturálnych fondov e, nie sú e, rozporuplné. Koncepty dajú sa skombinovať. Na druhej strane chceme, aby sa článok 23 dodržiaval aby sa neohrozilo uplatňovanie politiky súdržnosti, aby nevznikali rizika pre možných uchádzačov o financovanie štruktúrnych fondov alebo taktiež o príjem pre príjemcov štruktúrnych fondov. Keď sa pozeráme, do minulosti bolo ťažké dosiahnuť dohodu o spoločných ustanoveniach a o príslušnom nariadení, najmä čo sa týka konceptu makroekonomickej kondicionality rada nebola jednotná, taktiež komisia nebola jednotná a dokonca ani Európsky parlament nebol jednotný. Napokon sa nám teda podarilo dosiahnuť kompromis, e, ktorý možno nie je ani zďaleka dokonalý, ale vždy je tu snaha nájsť nejakú formu rovnováhy. Keď sa teraz pozeráme na správu, budeme e, dosť kriticky. Domnievame sa, že článok 23 o makroekonomickej podmienenosti je potrebný a ako som už povedal na schôdzi výboru, napokon sa to aj tak prejaví. Až v praxi uvidíme, ako sa to bude v praxi uplatňovať. Keď sa pozeráme na dnešnú správu, napríklad vidíme, že v článku 14 sa uvádza, že výbor REGI nie je ochotný prijať, že neschopnosť správne riešiť otázky makroekonomickej politiky na národnej úrovni môže spôsobiť penalizáciu eh, podnárodných orgánov a pritom je to jadrom ekonomickej podmienenosti, či sa nám to páči alebo nie. Ak budeme čeli v členskom štáte nedostatku riadnej hospodárskej správy, a tu súhlasím, článok 23 sa bude uplatňovať ako posledná možnosť, nebude e, to komisia využívať ľahko vážne, ale samozrejme bude to mať za následok, že regionálne orgány budú e, postihnuté, budú mať e, obmedzené možnosti investovať napríklad. Teda ešte sa zamyslíme na možnými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré budú v súlade s postojom skupiny ALDE z minulosti a potom ich zašleme spravodajcovi, pričom mu týmto aj ďakujem za prácu, ktorú odvedol. Ďakujem aj za slovo. Ďakujeme. Nevidím, že by sa hlásil Niekto ďalší nevidíme, že by to bola pani Martina Andersen. Zdá sa, že nie. Teda pokračujeme ďalej so rečníkov. Pani Ivana, e, ďakujem. Pani predsednička, ja musím ospravedlniť nášho tým spravodajcu v mene skupiny zelených. Ja prednesiem niekoľko slov v jeho mene. Zelení sú proti makroekonomickej podmenenosti pretože sa domnievame, že je to nepotrebný a zbytočný nástroj, ktorý môže spôsobiť väčšie škody ako užitok, ale chceme zablahoželať spravodajcovi tejto správy. Je to vynikajúci základ pre ďalšie rokovania. Vyznačuje sa vysokou politickou kvalitou, kvalitou taktiež sa snaží o citlivú rovnováhu na jednej strane uplatňovať možnosť makronomickej podvinenosti eh, tak, aby hladko fungovali investície do štrukturálnych Vlastne Myslím si, že to je dobrý základ pre ďalšie rokovania. Ešte, že máme aj ďalšie návrhy ku konkrétnemu zneniu, napríklad čo sa týka potreby viac zdôrazňovať makrometrickú podmienenosť ako e, poslednú možnosť, alebo e, taktiež uvaliť povinnosť e, dôkazového bremena na Európsku komisiu, taktiež čo sa týka časového rámca. Chcem ešte pripomenúť, že v prípade reprogramovania e, tieto kroky budú musieť zahrňať aj za túto komisie, tak ako v akýkoľvek iných prípadoch e, reprogramovania. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s tými spravodajcami a veríme, že sa nám podarí prekonať tie body, na ktorých sa nezhodneme a dosiahnuť napokon pozitívny výsledok. Ďakujeme pekne, pani Demato. Ďakujem spravodajcovi za jeho prácu. Venuje sa veľmi kontroverznej téme, ktorá sa diskutovala aj v minulom volebnom období a tá makropodmienenosť. Ja som bola veľmi zvedavá, ktoré by boli návrhy, ktoré by spravodajca predložil. Je jasné, že článok 23 znepokojuje väčšinu politických síl tu, ktoré sú tu predstavené a preto vyzývam aj kolegu, aby išiel tými, e, a je dobre, že podporil v tých bodoch 15 a 17 princípy subsidiarity a proporčnosti schopnosť na národnej úrovni riešenia makroekonomických deficitov mala by byť možnosť, aby to mohli riešiť aj miestne samozprávy, aby e, to malo vplyv pozitívny na našu koheznú politiku. Pretože ak by nemali tú možnosť, boli by negatívne mm, postihnutí a oni nie sú zodpovední e, často za túto situáciu. Aj komisia v šiestej správe uznala, že zvýšenie e, e, debetu pochádza práve, alebo teda to zvýšenie e, z toho sklzu spôsobujú obvykle centrálne vlády. Ďalšie odseky správy, hlavne tie špecifické odporúčania, ktorých by mali e, vychádzať eventuálne návrhy predprogramovania aj implementácie v členských štátoch, by mali e, nás tomu, aby sme uvažovali aj o eventuálnych rizikách e, pri riadení koheznej politiky. A myslím, že sa zhodujem s väčšinou kolegov, keď hovorím, že v usmerneniach sa vôbec nespomína úloha EP pri preprogramovaní alebo zrušení pladie v zmysle článku 23. Na to by sme mali poukázať. Ako konštatovali ďalší, táto správa je veľmi dobrá a spolupráca s tieňovými bola tiež veľmi dobrá a v posmeňovacích návrhoch je potrebné spomenúť význam revízie klauzuly investícií, aby sa regionálne a národné investície, ktoré sa realizujú v rámci spolufinancovania spolu s európskymi eh, fondami a investíciami, boli spomenuté a detailne v tejto časti. A ďakujem veľmi pekne za tieto príspevky eh, aj tieňovi. A teraz pán Buštinaro, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsednička. Chcem sa v prvom rade poďakovať kolegovi Blanko Lópezovi za jeho vynikajúcu prácu a po zapracovaní mnohých e, inteligentných návrhov spravodajcov budeme pracovať ešte lepšie v duchu toho, ako pracoval náš výbor minulý rok, keď sme dokončovali rokovania nie minulý rok, ale dokonca už v roku 2013. Zásadná vec tu je, že konkrétne spomína, že pozastavenie posledné opatrenie, ktoré môže prijať Európska komisia a môže tak urobiť len pri zabezpečení úplnej transparentnosti a to zapojením pri najmenej výboru REGI, teda parlamentu. To je tá zásadná vec. To je, čo Fan Nisteroj a Konstance použili pri vypracovaní pravidel makroekonomickej podmienenosti. Potom je tu tá dôležitá vec e, zabrániť pozastaveniu, pretože keď penalizujeme ústredné vlády za makropodmienenosť, tak ten, kto zaplatí v konečnom dôsledku sú regióny. A kohezná politika predsa nemá za cieľ penalizáciu regionov, preto je rozhodujúca prevencia. A v tom istom duchu by som chcel vyzvať komisiu, aby sa zamyslela nad tým, že akékoľvek rozhodnutie v rámci pozastavenia sa musí preveriť alebo dvojnásobne preveriť, aby sa zabránilo kumulatívnym účinkom podmienok ktoré by mohli viesť komisiu k tomu, že pozastaví prostriedky. Prevencia je oveľa dôležitejšia, to znamená konať na čas tak, aby regióny alebo riadiace orgány na ústrednej či regionálnej úrovni by pokračovali v chybe, takže, pretože milice je ľudské. A nakoniec sa zdá, že by sme mali zopakovať potrebu zlepšiť administratívne a inštitucionálne kapacity e, riadiacich orgánov na rôznych úrovniach, pretože chybám sa dá zabrániť tak, čerpať sa dá lepšie tak, keď budeme mať dobré administratívne a inštitucionálne kapacity, aby sme už od samej tvorby projektu po jeho realizáciu zabezpečili efektívnosť, pozitívny dopad a vytvorenie podmienok zabezpečujúcich udržateľnú implementáciu a pokračovanie implementácie projektu. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz gratulujem k výbornému návrhu a ja som pripravený spolupracovať s vami a s ďalšími, aby sme mali nakoniec procesu dobrú prácu, ktorá pomôže aj komisii v jej práce, práci. Thank you very much. Uh, I would like to Nech sa páči ďalší rečník. Uh, pani Maletič, ja chcem povedať, že dobrá správa, dobré riadenie je predpokladom dobrej mm, koheznej politiky a nemôžeme sa pozerať na miestne samozprávy a ústrednú vládu samostatne. Všetko je navzájom prepojené. Takže by sme mali zohľadniť význam dobrého ekonomického spravovania a mali by sme uvažovať nad tým, ako podporovať koheznú politiku v rámci takejto mm, politiky spravovania hospodárstva. Moja skutočná otázka v súvislosti s touto správou je, ale bod 8, to sú všeobecné otázky. Máme jednu všeobecnú úvahu, vyhlásenie, kde spravodajca hovorí, že partnerské dohody a programy prijaté v súčasnom programovacom období zohľadňujú relevantné odporúčania pre konkrétne krajiny. To je veľmi dôležité, pretože ste v inej časti správy povedali, že, sa treba, za, že treba sa vyhnúť reprogramovaniu, preprograniu, pretože už máme tie operačné programy, partnerské dohody, odporúčania pre konkrétne krajiny. Ale ja sa chcem spýtať, je taká naozaj realita? Takto sa to naozaj deje v skutočnosti? pretože ja som si prešla niektoré operačné programy a partnerské dohody a nenašla som tam tie väzby alebo prepojenie na odporúčania pre konkrétne krajiny a vôbec som už nenašla nič, čo by hovorilo o tom, ako chcú krajiny financovať odporúčania po, e, uvedené v týchto odporúčaniach pre konkrétne krajiny cez operačné programy ani to, že čo sú konkrétne aktívy v operačných programoch, ktoré sú prepojené s odporúčaniami pre konkrétne krajiny. Takže možno my ako výbor by sme mohli požiadať komisiu, aby nám dala analýzu a aby vysvetlila, ako monitoruje túto väzbu, ktorá by mala existovať. A ak to existuje, tak potom by sa malo naozaj zabraniť E, preprogramovaniu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Hetman. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za jeho vynikajúcu prácu. A článok 23 v súčasnej podobe sa zdá priateľný, čo však neznamená, že e, by sme tu už nemali nejaké riziko a o tom hovorili aj prichádzajúci rečníci a aj samotný spravodajca o tom hovorí. A odporúčania komisie sú rozumné a správne. Musíme zabezpečiť, že máme možnosť rokovať s Európskou komisiou a že je tu záruka tejto možnosti a že existuje aj spôsob na implementáciu zmien. A musíme zabezpečiť, že sa tak naozaj aj stane, aby každý mohol sedieť za stolom a prebrať navrhované zmeny. Taktiež si myslím, že komisia by nemala čakať až do poslednej chvíle so žiadosťou o preprogramovanie. Ak existujú dôvody na zmenu programu, na preprogramovanie, tá komisia by to mala jasne uviesť a hovoriť o tom s zainteresovanými stranami. Spravodajca to myslím spomína, ale mali by sme zdôrazniť úlohu koheznej politiky, najmä e, vizavi krízy, z ktorej sa EÚ práve teraz vynára. Štruktúrálne fondy, kohezná politika, to sú, tak povediac, e, také vankušiky, nárazníky, ktoré umožňujú členky, členským štátom pokračovať v súkromných a verejných investíciách. A pomáhali stlmiť negatívne dôsledky krízy, ak mechanizmus preprogramovania by sa mal realizovať, tak treba zohľadniť o všetkých zohľadniť všetky aspekty, ako aj špecifika regionálnej situácie. Máme totiž veľké rozdiely medzi regiónmi, pokiaľ ide o HDP. Teda, ak by som to zhrnul, môžem povedať, že súhlasím so spravodajcom aj v tom, keď hovorí, že vzhľadom na to, že parlament e, by nemal byť vylúčený z e, postupu podľa článku 23. Najprv, ak dovolíte, by som sa chcela spýtať, či môžem dať slovo panu Polčakovi, ktorý chce reagovať na predchádzajúceho rečníka. Ďakujem. Ďakujem. Chcem len reagovať na tú otázku pani Maletič a hovoril o tom aj pán Hetman. Ide o taký trest v súvislosti s regiónmi. Myslím si, že v členských štátoch je to tak, že regióny sú relatívne samostatné v svojom financovaní a povedzme v Českej republike sa na verejnom dlhu kraje a obce vôbec nepodielajú. 50 verejného dlhu ide na úkor štátu Takže neviem, či je spravodlivé a vyvážené a proporcionálne, ak by táto reštrikcia, ktorú uplatní komisia, dopadla aj na výbor, pardon, by dopadla aj na regióny. Ja si myslím, že to nie je to najšťastnejšie riešenie. Zatiaľ sme nenašli mechanizmus e, na vyváženie, kompenzáciu, ale v Grécku sme napríklad totiž teraz videli, že ústredná vláda začala stiavať peniaze obcám, obciam a mestám, pretože tie hospodária trocha inak. Ďakujem veľmi pekne. Pán, pán chcete sa vyjadriť? Ďakujem veľmi pekne. Ja sa rád pridám k tým komplimentom, ktoré tu zazneli na adresu spravodajcu za správu. Keď si pozriete tú debatu z predchádzajúceho obdobia, tak vidíme, že sú tu naozaj uvedené tie základné body, to, o čo ide, to, na čom sa to všetko vždy láme. Je to naozaj dobrá analýza a musíme sa aj pozrieť, aká by mohla byť agenda nášho výboru na budúce obdobie v tomto kontexte. Chcem sa vyjadriť ešte k článku 14. Otázka znie totiž, či tu hovoríme o e, národnom štáte a o makroekonomických otázkach na vnútroštátnej úrovni a o tom, že či to štát dokáže na týchto úrovniach riešiť. Ak to nedokáže, tak otázka znie, že prečo. Ale je otázka, či to nedokáže alebo nechce. To znamená, ak nechce zasiahnuť do takýchto oblastí, tak si myslím, že možno to je práve ten problém, nie neschopnosť, ale nie ochota. A ja by som chcel preto rád vedieť, a to je už aj dobre rozpracované v bode 27, takže kedy my ako výbor pre regionálnu politiku dostaneme prehľad toho, čo je špecifické pre konkrétnu krajinu, prehľad plánovaného preprogramovania, aby sme o tom mohli hovoriť. Proste ja chcem vidieť dokumenty a ja nechcem tu na niečo opísať z predchádzajúcich dokuma, dokumentov, čiže regionálna politika, regionálne fondy a článok 23. To si myslím, že nie je niečo veľa, čo žiadam. A keď to všetko tu budeme mať, potom môžeme o tom hovoriť, pretože takto budeme vedieť, aká je pozícia tohto článkov v našej politike a snáď od komisii nežiadame veľa, ak by nám mala poskytnúť takéto podklady. Myslím si, že to je to najdôležitejšie. Vo výbore pre hospodárske otázky sa teraz diskutuje o tom, ako vyzerá zdravá hospodárska politika, aký semester by sme mali mať a podobne ako by sa to mohlo zlepšiť, zefektívniť. To je presne to, o čom hovoríme aj my tu. Takže by bolo dobré vedieť, že hovoríme o rôznych nariadeniach, aj sa to už povedala, a zdôrazňujeme tu práve tú preventívnu časť opatrení. Stále hovoríme o tom, že tie opatrenia majú byť preventívne, aby sme sa tam, kde je to, pot, kde je to potrebné, pozreli na to, či môžeme mať preprogramovanie a podobne. A po druhé, pri tej korektívnej zložke máme veľa bodov, ktoré potvrdzuje alebo ktoré umožnia prevenciu toho, aby naozaj došlo ku kráteniu alebo k pozastaveniu uh, financovania. Čiže máme tam strašne veľa takých korekčných alebo preventívnych opatrení, kým sa príjme to konečné rozhodnutie. To znamená, skôr než k veľkému záveru príde aj Európsky parlament. Takže to, čo by som ja nazval v tom korek- tej, tej, tej korektívnej ruke, v tej ruke nápravy, alebo v tej, na tej strane nápravy máme mnoho takých e, bezpečnostných plniacich opatrení, než sa dopracujeme k tomu konečnému opatreniu alebo po, opatreniu poslednej možnosti, čo je pozastavenie alebo zastavenie financovania. Ale ako som povedal, ja by som rád videl ten dokument, ten podklad, na základe ktorého by sme mohli e, ďalej rokovať, tak ako je to uvedené v článku 25, 6, 7 správy. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím už nikoho ďalšieho, kto by sa chcel vyjadriť. Ešte pán Valkarsel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Nielen, že súhlasím s tým, čo povedal spravodajca, a a ja sa môžem pridať k blahoželaniam, ale okrem toho môžem povedať, že správu podporujem aj preto, že som bol, tak povediac, premiérom regiónu 29 rokov a vo výbore regiónov sme boli veľmi kritickí k otázke podmienenosti, kondicionality. Takže ja som tu naozaj preto, aby som povedal, že som presvedčený, že táto správa je veľmi trefná a okrem toho je to správa, ktorá presne zobrazuje pocity a stanoviska parlamentu. Takže gratulujem, úplne podporujem všetko, čo ste tu povedali. Myslím si, že je to naozaj tak, ako to má byť. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Už sa nikto z poslancov výboru nehlási. A teraz dávam slovo pánu Solážovi, ktorý je z výboru regionov. Dávam vám slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja som spravodajca z výboru regionov, za výbor regionov a môžem povedať, že vo výbore regionov sme jednomyselne prijali túto správu. Začal by som teda aj ja blahoželaniami k spravodajcovi za kvalitu tejto správy a za dobrú kvalitu vzájomnej spolupráce. Myslím si, že väčšinu z toho, čo sme mi povedali, akceptoval aj do svá právy. My sme proti makroekonomickej podmienenosti z viacerých dôvodov, ktoré sa tu už dnes uviedli, ale teraz, keď sa, tak povediať, sa to spravilo, tak my ako zákonodarci musíme zabezpečiť, aby sa to realizovalo čo najlepším spôsobom, čo najhladšie. A týmto sa dostávam k ďalším poznámkam. Chceme zabezpečiť, a hovorím ako podpredseda veľkého regiónu vo Francúzsku a taktiež tu zastupujem aj Združenie regionálnych fondov, takže mám naozaj veľké skúsenosti zo spolupráce. Keď som bol aj europoslancom, hovoril som, pozor, máme potrebu stability, pretože táto makropodmienenosť vytvára nestabilitu v riadení strukturálnych fondov po druhé a musíme dávať na to pozor. Preprogramovanie to je naozaj taký obdivuhodný démon. Sme v polovici roku 2015 a môžeme narátať na prstoch jednej, roky, e, na, na prstoch jednej ruky tie programy, ktoré sme mohli zrealizovať vo Francúzsku po 18 mesiacoch od začiatku obdobia sme minuli len 1% z fondov. Uvedomme si to. Preprogramovanie teoreticky to môže byť inteligentné. Ja som ekonóm, ja viem veľmi dobre, čo by sme s tým mohli urobiť, ale v praxi administratívna záťaž a akumulácia termínov by bol obrovský problém tak my by sme si želali, aby sme na tomto bode si dali veľký pozor. A tretia poznámka sa týka aj vás, predrečníci to povedali a my to zdieľame. Takáto makropodmienenosť musí povinne implikovať aj EP. On musí mať svoje miesto v tomto procese. Vy ste zákonodarcovia a musíte sa tohto procesu zúčastniť. Nemôže byť to len čisto administratívny proces. V mnohých krajinách politická farba miestnej samozpravy nie je tá istá ako politická farba centrálnej vlády je tu riziko veľkých politických konfliktov a len Európsky parlament a jeho legitimnosť môže vstúpiť do tejto diskusie. A dve posledné poznámky. Metóda. Výbor regiónov už dnes má nástroje dozoru a dohľadu a dáva vám k dispozícii, aby ste mali konkrétny dohľad nad tým, čo sa deje, alebo aké sú možnosti realizácie. Takže služby výboru regiónov vám to dajú k dispozícii tá klauzula investícií sme za to, aby všetko to, čo umožní miestnym samozprávom naďalej investovať, mimo tých prísnych pravidiel makropodmienenosti, aby to bolo možné. A preto ďakujem aj vášmu výboru regie, aj spravodajcovi za túto prácu samozrejme ostávame vám k dispozícii. Aj ďakujem veľmi pekne a dúfam, že budeme pokračovať v našej dobrej spolupráci s výborom regionov. Ďakujem za váš príspevok a teraz dám slovo predstaviteľovi komisie, pán Fan Breska, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade a ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za túto poslednú správu. A veľmi si vážime najmä tú skutočnosť, že správa uznáva obozretný prístup, ktorý je uvedený v usmerneniach komisie k uplatňovaniu článku 23. Viackrát sme spomenuli, že aj my chceme sa vyhnúť takejto situácii, pretože dávame prednosť stabilnej situácii pred častým preprogramovaním. Mám ale ešte jednu všeobecnú poznámku. Programovanie nie je nič vynimočné, to sa deje stále a je to aj niečo normálne, pretože máme celé realizačné obdobie a v tom sa môžu priority občas meniť a preto chcete ten program aj upraviť podľa reality. Jediná vec, o ktorej článok 23 hovorí navyše v porovnaní s predchádzajúcimi ustanoveniami, v oblasti preprogramovania je, že je tu dané právo iniciatívy komisii <clears throat> ktorá môže požiadať členský štát o preprogramovanie, ale len vtedy, ak máme e, špecifické odporúčania pre konkrétnu krajinu, ktoré jasne odôvodňujú koncentráciu európskych peňazí na konkrétny problém, špecifikovaný v týchto odporúčaniach. Takže najprv musíme mať, máme tu dôkazné bremeno komisie, ktorá musí odôvodniť každú žiadosť o preprogramovanie. A dokonca ani potom, a to je posledné slovo k tomuto, ani potom, alebo respektíve aj potom, členské štáty či regióny si môžu vybrať správne opa- tie primerané opatrenia na riešenie, realizáciu špecifických odporúčaní pre konkrétne krajiny. Čiže veľba je na členskom štáte, aby sa rozhodol, aký typ opatrení príjme na zmenu v rámci žiadosti o preprogramovanie. A ešte niekoľko konkrétnych pripomienok k niektorým témam, ktoré spomínali viacerí poslanci. Prvá vec sa týka 6824. To je, aby komisia prišla s ďalšími informáciami alebo údajmi, o tom, ako vyzerajú tieto konkrét, špecifické odporúčania pre konkrétne krajiny, ako sa budú realizovať novej generácii programov. Takže my chceme začať tento rok hĺbkovú štúdiu, ktorej budeme skúmať, ako sa tieto špecifické odporúčania pre konkrétne krajiny a štrukturálne krajin, e, štruktúralne reformy viažu na operačné programy. Ako viete, nie všetko, čo je naplánované, ešte nie je prijaté. A napriek tomu chceme začať túto prácu ešte tento rok, v priebehu tohto roku. A určite vás budeme informovať o výsledkoch. Ešte jedna či dve ďalšie témy. Prvá poznámka sa týka bodu 11 Máme tie isté obavy ako vy. Nechceme, aby bol celý postup príliš komplexný, príliš namáhavý a samozrejme sa chceme vyhnúť prekrývaniu s cyklom európskeho semestra. Takže určite sa postaráme o to, že nebude žiadne takéto prekrývanie a nebude tu prekrývanie s týmto európskym semestrom a jeho cyklom. Tu toto zabezpečíme lehotami pre odbory komisie, ktoré majú zabrániť takémuto prekryvaniu aby pri reprogramovaní alebo žiadosti o reprogramovanie. K článku 14 tu si myslím, že zdieľame ten názor, že rozpočtové politiky sú vecou, ktorá má vplyv na, vnútro, na národnú aj nižšiu ako národnú úroveň v mnohých krajinách. A t- to, ako sa nižšie úrovne správajú, má, na cel- má vplyv na dlhovú pozíciu členského štátu, na celkovú rozpočtovú situáciu. A preto si myslíme, že je to spoločná zodpovednosť všetkých úrovní riadenia krajiny a nemôžeme niektorú úroveň vynechať. A potom k bodu 24, pretože si myslím, že to sa tu tiež opakovalo. Neuvádzali sme Európsky parlament v našich usmerneniach z toho dôvodu, že usmernenia vyplývajú z vyhlásenia komisie z decembra 2013, kde sa konkrétne hovorí o prvých šiestich odsekoch článku 23, kde účasť parlamentu je uvedená v odsekoch 15, takže ten dôvod, prečo nespomíname parlament, je preto, že sa držíme vyhlásenia komisie z decembra 2013 a ako viete, článok 23 uvádza niekoľko okolností, za ktorých má komisia informovať EP, hovorí o štruktúrálnom dialogu medzi komisiou a EP v rôznych úrovniach uplatňovania tohto článku. Takže my si myslíme, že Európsky parlament má viacero príležitostí na to, aby povedal svoje stanovisko k nejakým opatreniam alebo pozastaveniu a určite budeme informovať okamžite parlament, ak by nastala ktorákoľvek z týchto situácií. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Komisia môže byť si istá, že budeme pozorne sledovať situáciu a očakávame vašu analýzu jednotlivých krajín. A tešíme sa na to, že sa dozvieme od viac, ako vidíte realizáciu koheznej politiky v konkrétnych odporúčaniach pre jednotlivé krajiny. Pán Fantokrofi, chcete reagovať na niektoré z týchto otázok, čo tu zazneli? Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Špecifická otázka článku 8. Predstaviteľ komisie už upresnil niečo, ale to, čo komisia navrhuje v usmernení článku 23, aby sa vždy brala do úvahy e, názor a stanovisko e, rady a členských štátov. V každom prípade by som chcel poďakovať za všetky poznámky a pripomienky správa je výsledkom do, e, dlhého dialógu, ktorý som viedol s tieňovými spravodajcami, pretože tá aplikácia makropodmienosti, ktorá vyplýva z článku 23 a vyplýva aj z diskusie z minulého volebného obdobia, kedy tá diskusia bola veľmi polemická, keď takmer jednomyselne bol odpor e, komisie a bolo teda potrebné, aby táto téma bola široko podporená. Konsenzus je ťažký, pretože vychádzame z hlbokých diskrepancií, ale o čo vlastne ide? Nájsť vyrovnaný spôsob, myslím, že sa nám to darí. Ešte máme čas na to, aby sme upresnili viacej detajlov veci, odstránili určité pochybnosti a tiež môžeme skonštatovať, že komisia je ochotná a teda to mi uľahčuje prácu. Ďakujem za všetky poznámky a pripomienky. Naďalej budeme pokračovať v dialógu, po tom, čo si preštudujeme pozmeňovacie návrhy, aby sme dosiahli čo najširší konsenzus a samozrejme budeme brať do úvahy aj stanovisko výboru regiónov, ktorý uznáva, že sa predkladá vyrovnaný návrh, ale majú určité pripomienky a teda máme ešte čas na to, aby sa tento text vylepšil. Pokiaľ ide o aplikáciu tohto článku, ďakujem znovu za všetky pripomienky, poznámky, ďakujem za prácu týmu samotného výboru to nám umožnilo e, spolupracovať so všetkými tieňovými veľmi e, úspešne. Ďakujem. Thank you, thank you very... Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozitívnu diskusiu a chcem len pripomenúť, že Leota pre pozmenujúce návrhy k správe je obed útorok 19. mája. A teraz pokračujeme s ďalším bodom na programe a to je úvodná výmena názorov k e, správe z vlastnej iniciatívy Európska stratégia pre región Jadranského a Jonského mora. Našim správodajcom je pán Ivan Jakovčič za ALDE. V júni 2014 Rada požiadala komisiu, ktorá vypracovala oznámenie o európskej stratégii pre tento región a je tá, toto oznámenie sprevádza akčný plán. Stratégia je tretia makroregionálna stratégia EÚ, pokrýva 8 krajín, 4 z nich sú členské štáty EÚ, Chorvátsko, Grécko, Taliansko a Slovinsko a polovica z nich sú krajiny, ktoré sú kandidátske krajiny Albánsko, Čierna hora a Srbsko. Všetko sú potenciálne kandidátske krajiny. Tam je Bosna a Hercegovina. Cieľom stratégie je podporovať udržateľnú socioekonomickú prosperitu v regióne cez tvorbu rastu a pracovných miest. Naša kohezná politika bude zohrávať v tomto dôležitú úlohu. Stratégia má tiež za cieľ zlepšiť príťažlivosť konkurencieschopnosť a konektivitu regiónu, pričom chce zachovať jeho životné prostredie a zabezpečiť vyvážené zdravé pobrežné a morské ekosystémy. Náš spravodajca, pán Jakovčič, vysvetlí, ako pristupoval k svojej správe, čím sa riadil. Máme tu aj tieňových spravodajcov, ktorí sú prítomní, ako aj máme tu zástupcu Európskej komisie. Pán Jakovčič, dávam vám slovo na prvú výmenu. Ďakujem pekne. Na úvod by som chcel povedať, že mám dojem, že táto iniciatíva ktorá vznikla tak, ako býva zvykom hovoriť v súčasnosti, e, vznikla z dola nahor, teda z miestnych a regionálnych e, orgánov e, v roku 2010 a v priebehu talianského predsedníctva sa podarilo ju rozpracovať. Spustila sa minulý rok tu v Bruseli v novembri. Myslím si, že iniciatíva vytvoriť európsku stratégiu Jadranského jenského mora. E, získala veľmi dobré prijatie, je to vynikajúca stratégia. Taktiež získala dobré prijatie na úrovni krajín Západného Balkánu, ktoré sú buď kandidátskymi alebo možnými kandidátskymi krajinami pre vstup do EÚ. Spomenuli ste už zaujímavé prvky tejto stratégie. Nebudem to tu opakovať, ale Môžem vám približiť, čo som si všimol v tejto stratégii. A predpokladám, že kolegovia, ktorí sú tu prítomní, potom prednesú svoje stanoviska návrhy, aby sme mohli potom v júni sa dopracovať k prvému návrhu tejto správy. Potom zhromaždíme všetky pozmývacie návrhy poslancov v priebehu letnej na prestávky a dúfajme, že do októbra buď e, na prvej alebo druhej plenárnej schôdzi v Štrasburgu sa nám potom podarí túto správu schváliť hlasovaní. Teda už prebehla úvodná výmena názorov v Štrasburgu zhruba pred e, mesiacom a pol Stretli sme sa na úrovni spravodajcov. Myslím, že toto stretnutie bolo užitočné. Tieňoví spravodajcovia spolu so mnou sme prerokovali um, viaceré body, potom prebehli eh, viaceré bilaterálne stretnutia s nimi spravodajcami k tejto správe. Pracovali sme v pozitívnej atmosfére, Myslím si, že môžem povedať, že sa nám podarí dosiahnuť konsenzus medzi jednotlivými politickými skupinami. Ja osobne sa vnímam ako prvý medzi rovnými, pretože je môjim potešením byť autorom tejto správy. Okrem toho chcem zdôrazniť, že sa zúčastnil trikrát schôdze výboru regiónov a tam existuje pracovná skupina eh, na tému stratégie pri Jadranské Jonské more. Tu v Bruseli sme sa stretli, diskutovali sme o tejto téme. Výbor regiónu sa taktiež vyjadrí a zúčastní sa týmto procesu vypracovania tejto správy. Už ma pozvali na viacero stretnutí, na ktorých sme prerokovali záujmy jednotlivých regiónov. Ďalej tretia poznámka. Ako spravodajca som vycestoval do rôznych krajín. Diskutoval som s predsedom vlády Chorvátska a s pánom Džukanovičom z Čiernej hory, s pánom Ramom s Vočičom zo Srbska. A chcem sa poďakovať pánovi Bogočovi, jednému z nich spravodajcov, ktorý zorganizoval dúfame stretnutie so slovinským predsedom vlády. Tiež budeme o týchto témach, eh, teda už sme diskutovali o týchto témach na rôznych úrovniach aj v Taliansku vrátate s predsedom regiónu Venecia Giulia a tam sa chystajú aj ďalšie rokovanie v budúcnosti. To isté platí aj pre Grécko, kde mám v pláne stretnúť sa s viacerými ministrami, ktorí tiež prispajú tomuto procesu. Konferencia, ktorá prebehne v Grécku na tému stratégie pre Jadranské Jonské more, žiaľ prebehne v rovnakom čase ako naša plánu v Štrasburgu, teda nebudem mať možnosť účastniť sa aj osobne, ale dúfam, že niekto iný e, namiesto mňa tam vycestuje. Táto stratégia získala veľmi dobré prijatie a sú s ňou spojené veľké očakávania. Dúfam, že splní to, čo sa od neho očakáva a že začne proces konkrétneho riešenia, riešenia problémov, počínajúc konkrétnymi témami ako napríklad e, otázky ľudských práv a taktiež témy ako energetika, námorná doprava, rybolov a tak ďalej. Dúfam, že si táto stratégia získa dobré prijatie aj krajinách, eh, už členských štátoch EÚ, ktoré sú súčasťou tejto stratégie, ale aj v kandidátskych krajinách. Toľko k príprave vašej správy. Ďakujeme. A teraz dávam slovo tenevým spravodajcom. Pán Bogovič, ako prvý, nech sa páči. Ďakujem. Vážená pani predsednička, vážený pani Kovčič, za vaše úvodné slova. Eh, kolega Jakučič veľmi dobre priblížil to, čo sa už podarilo dosiahnuť v tomto procese. Stratégie eh, Jadranského Jonského mora je to región, ktorý je relatívne veľký, rozsiahlý. 70 miliónov ľudí býva v tomto regióne a žije tam. Zahrania Taliansko, Chorvátsko, Slovinsko a Grécko ako členské štáty EÚ a taktiež viacero člen- štátov, ktoré E, kedy si boli súčasťou Jugoslávie, Srbsko, Čierna hora, Bosna, Hercegovina a tak ďalej. Teda je to e, veľké územie a sú tu aj pomerne veľké rozdiely. Niektoré regióny sú už dosť rozvinuté, teda nad priemer EÚ e 120 a niektoré sú pod e, úrovňou európskeho priemeru asi cez zhruba na úrovni 30 tohto priemeru aj kvóty e, ľudí bez príjmu sú dosť odlišné e, od 4 až 30 taktiež je mnoho ostrovných regiónov, ktoré sú zle prepojené a s tým sú preto spojené mnohé problémy. Táto stratégia začína v rovnakom čase ako, ako ďalšie programové obdobie politiky súdržnosti a, a táto stratégia by mala politiku súdržnosti doplňať Konkrétne spolupráca v tejto časti Európy e, doposiaľ neprebiehala však hladko, e, taktiež tam e, Mm. Mm. panovala vojna, taktiež sú tam rôzne problémy v sociálno-ekonomickej oblasti. Sú tam e, veľké rozdiely, ale mnohé iné e, výzvy, napríklad v oblasti dopravy, viacero prístavov, kopar rieka. A tieto prístavy môžu námorné trasy skrátiť v porovnaní s prístavmi v Severnej Európe, dokonca až o 3000 kilometrov, ale cestné spojenia sú zlé, teda spojenia prístavov s vnútrozemím, je tam mnoho problémov v súdržnosti a sú potrebné veľké investície. Ďalej otázka energetiky. Aj tu e, je potrebné postrieť sa o lepšie prepojenia. Aj tu e, môže pomôcť aj Európska únia. Aj e, dodávky zemného plynu sú problematické v tejto časti Európy. A aj viacero otázok, ktoré súvisia so spotrebou energie, bude potrebné doriešiť, ako aj otázky ochrany životného prostredia, ďalej ťažby ropy a plynu v Jadranskom a Jonskom mori. Niektorí v tejto ťažbe totiž vidia veľké nebezpečenstvo. E, je tu množstvo problémov, pretože Jadranské more je relatívne uzavretým morom. Je tu mnoho problémov s e, nespracovanými spodnými vodami a taktiež s odpadovými vodami, ktoré sa do neho dostávajú. Ďalej množstvo otázok súvisí s klimatickými zmenami, napríklad e, lesné požiare, suchá záplavy. A preto táto oblasť naozaj potrebuje medzinárodnú pomoc. Taktiež je potrebné riešiť množstvo inštitucionálnych otázok, konkrétne korupcia je veľkým problémom. Spolupráca medzi rozlišnými sektormi sa bude musieť zlepšiť a aj medzinárodný zločin je veľkým problémom. Teda je to rozsiahla stratégia, nejde tu len o nové finančné prostriedky, Ide tu o lepšiu koordináciu a lepšiu spoluprácu, ktoré sú tak naliehavo potrebné v tomto regióne. Je to veľká príležitosť pre túto časť Európy, najmä pre tie štáty, ktoré ešte nie sú členskými štátmi EÚ. Myslím si, že by sme sa mali tejto správe intenzívne venovať tak ako už načrtol kolega Jakovčič, budeme potrebovať aj pozmývacie návrhy a dúfam, že stratégia na jeseň bude schválená, tak aby sme mohli potom jej cieľe naplniť aj v praxi. Ďakujeme pekne e, pani Jufrida. Grazie, prezidente. Ďakujem, pani predsednička. Chcela som predovšetkým zvorazniť to, že zdieľam to, čo povedal kolega Jakovčič. Ja mu vopred ďakujem za spoluprácu, aj za prácu, ktorú vyvíja. Toto je stratégia, ktorá prichádza práve z dola a musí byť aj z dola zdieľaná. Je dôležitá e, tá práca, ktorú urobíme my všetci spolu prospech tejto stratégie, aby sme prekonali národné hranice a aby sme mysleli na celé územia a na ich charakteristiky zo štruktúrálneho hľadiska. My máme stratégiu, ktorá má spoločného menovateľa dve moria, Jadranské a Jonské. Tieto dve moria sú veľmi bohaté na prírodné zdroje sú veľmi špecifické a ako moria, ale môžu byť aj prekážkou pre mobilitu a skutočný rozvoj a stratégia, tak ako hovorí predrečník, sa týka asi viacej ako 70 miliónov osôb. Hovorili sme o troch základných stratégiách, s ktorými EP a náš výbor sa stretávali. Je to veľmi dôležité práve preto, že sa to týka 8 krajín a dáva nám príležitosť vylepšiť vzťahy medzi krajinami, ktoré sú súčasťou EÚ a krajinami, ktoré e, v EÚ nie sú. A táto stratégia má priviesť k spolupráci tých, ktorí majú spoločné mm, charakteristiky, ktoré majú spoločné bohatstva a poukázať aj na plusy, aj na minusy a minusy hlavne v oblasti riadenia tohto makroregiónu. Už sú tam, existujú riadiace výbory pre túto stratégiu a teda treba pokračovať touto cestou, aby stratégia dala dohromady e, ostrovy, e, regióny, povodia, úmoria, ktoré aby mohli spolupracovať. V tomto zmysle treba zadefinovať, aké sú tie slabé miesta a treba ísť postupne k dvom cieľom. Poprvé, konať korektívne, sanovať e, tie veci, ktoré sa doteraz robili nesprávne, napríklad korektívne projekty v nesprávnych politikách v oblasti znečistenia životného prostredia, aj v rámci európskych politík, ktoré často priniesli aj negatívne dopady. Jeden konkrétny príklad – ja som to zažila osobne v prípade rybárov, e, ktorí veľmi často trpia dopadmi vývoja rybolovnej politiky a veľmi často to cítia ako obmedzenie, ale je tu aj novatívny aspekt tejto stratégie, ktorý má byť podnet, podnetom pre infraštruktúry, dopravné spojenia, veľké verejné práce, ale aj spolupráca vo výskume a vývoji Makroregión Jadranského a Jonského mora sa bude rozvíjať prostredníctvom hlavných pilierov a jedným z nich je aj ten najvýznamnejší, to je ten modrý rast keď hovoríme o oboch moriach a ten modrý rast treba ísť tou cestou tých podnetov, ktoré prichádzajú z univerzít, z výskumných centr, centier pre podmorský výskum, kde sa rozvíjajú politiky, ktoré sú chlebom našim každodenným a ktoré prinášajú tú územnú súdržnosť. K ďalším významným pilierom patria kvalita životného prostredia a to, čo môžeme urobiť v prospech území, ktoré by mali viacej reagovať napríklad v prípade prírodných katastrof, ku ktorým dochádza veľmi často aj v európskych krajinách a tu potrebujeme väčšie štúdie, dopadové štúdie, vyhodnotenie rizik a hlavne pracovať v prevencii a nezabúdať na podnet výskumu a vývoja zelených a energií, obnoviteľných energií, ktoré sú našou budúcnosťou aj budúcnosťou priemyslu a ďalej doprava. Prepojenie týchto regiónov ako sme už hovorili, sú tu veľké problémy prepojenia týchto území. Potrebujeme nové podnety pre infraštruktúry a nesmieme zabúdať na network, ktorý treba vylepšiť, aby európske prístavy mohli navzájom spolupracovať, byť prepojené, aby sme vytvorili skutočnú účinnú európsku dopravnú sieť. Nebudem zachádzať do detajlov, pokiaľ ide o udržateľný cestovný ruch. Mnohé regióny idú práve touto cestou cestovného ruchu. Sú tam regióny, ktoré sú skutočnými klenotmi a táto stratégia by mala uvažovať práve aj o možnostiach reštaurácie, teda reštaurovania pamiatok, historických pamiatok a tak ďalej. A na to všetko potrebujeme také riadenie, ktoré bude podporovať výmenu dobrých skúseností. Samozrejme, bohužiaľ, táto stratégia nemá optimálne financovanie, ale takýmto spôsobom aspoň môžeme podnetiť súkromné investovanie. Musíme o tejto stratégii dobre komunikovať, treba šíriť, aké sú ciele tejto stratégie, aby sme zabezpečili jej e, úspešné splnenie a realizáciu. Máme pred sebou veľa práce, musíme uchovať a rozvíjať integrovaný prístup. Bez neho by táto stratégia nemohla fungovať. aby e, sme odstránili to, čo sú prírodné nevýhody a čo by sme využili ako to, čo sú prírodzené výhody tejto oblasti. Ďakujeme pekne, to je veľmi ambiciozná diskusia. Pani Tomašič, nech sa páči. Ďakujem. Je mi veľkým potešením a zároveň cťou pôsobiť ako tenová spravodajkynia a podporiť kolegov v príprave tejto správy kvalitná príprava a uplatňovanie tejto stratégie by mohli mať veľmi pozitívne dopady e, na krajiny Jadranského, Jonského regiónu. Stratégia pozostáva zo štyroch hlavných pilierov. Tieto piliere sú navzájom prepojené, teda skutočný pokrok môže byť dosiahnutý iba, ak všetky tieto štyri piliere sa budú uplatňovať kvalitným spôsobom. Taktiež dôležité zdôrazniť, že akčný plán komisie nie je záväzný pre um, účastnícke krajiny a ani stratégia nie je záväzná. Je to len návrh toho, ako dosiahnuť pokrok a prepojiť eh, región Jadranského Jonského mora. Taktiež sú tu návrhy, ako existujúce finančné prostriedky by sa mohli využiť. A preto je mimoriadne dôležité informovať verejnosť a taktiež mnohých ďalších aktérov o možnostiach, ktoré ponúka táto stratégia. Úspešná Implementácia tejto stratégie bude závisieť do veľkej miery od krajín a od schopnosti absorbovať existujúce prostriedky. Jedným z hlavných cieľov by preto malo byť školiť pracovníkov tak, aby dokázali zvýšiť absorpčnosť a taktiež, aby sa vytvárali dostatočne administratívne kapacity. Druhým pilierom, teda prepojenie regiónov, taktiež je mi vredne zložité dôležité, pretože poskytuje mnoho rôznych možností rozvoja Jadransko-Jozný región je veľmi zle prepojený, čo sa týka dopravy, najmä keď to porovnávame so zvyškom Európy. Napríklad, ak chcem docestovať na jeden z ostrovov zo Zahrebu, tak mi to trvá 8 až 9 hodín. Konkrétne mám na mysli môj e, domovský ostrov, teda skôr som dostanete do Kanady ako ja do svojho rodného mesta. Teda preto potrebujeme naozaj infraštruktúru. Um, kvalitná doprava je kľúčová pre hospodársky a sociálny rozvoj a zároveň som proti ťažbe ropy v Jadranskom mori. Ropné vrty sú hrozbou cestovného ruchu, pričom ide o jeden z najvýznamnejších sektorov v ekonomike Chorvátska, taktiež to ohrozí rybolov a tento sektor predstavuje veľmi významný počet pracovných miest v veľkej časti roka. To platí najmä pre regióny, kde možnosti zamestnanosti sú obmedzené, ako napríklad na ostrovoch a v malých prístavných mestečkách. Ďakujem. Nevidím tu pána Papa Gimorisa. Nech sa páči, pani Vana. Ďakujem. Musím odprodniť našu tenevú spravodajcu v jeho mene chcem poukázať na niektoré najzásadnejšie body pre našu skupinu zelených. Konkrétne ide o ťažbu ropy v Jadranskom mori. Ako viete, chorvátska vláda už prijala isté iniciatívy v tomto smere, čo sa týka ťažby ropy a schválila e, viacero výskumných e, oblastí veľmi netransparentne a veľmi urýchlenie mm, otvorené otázky E, sa týkajú dodržania medzi, e, miestných e, národných zákonov a taktiež medzinárodných záväzkov a taktiež treba povedať, že to ohrozuje nielen veľkú morskú biodiverzitu a ekosystémy, ale ako tu už bolo povedané, taktiež príjmy miliónov ľudí, ktorí žijú z cestovného ruchu a z rybolovu. Teda My by sme chceli, aby v tejto stratégii um, boli veľmi jasné formulácie proti takýmto postupom a takýmto rozhodnutiam v prospech ťažby ropy. A dúfame, že spravodajca bude v tomto smere citlivý našim návrhom, pretože stratégia by mala byť postavená na štyroch pilieroch. E, raz, udržateľný cestovný ruch, taktiež prepojenie regiónov a v neposlednom rade kvalita životného prostredia. A my si naozaj myslíme, že táto e, otázka ťažby ropy ohrozuje všetky tieto piliere. Ďakujeme. Teraz pani Damato. A ja ďakujem kolegovi za prvý návrh. A som veľmi spokojná, že ide o integrovanú stratégiu, ktorá sa týka makroregiónu, kde je 70 miliónov obyvateľov. Sú tam aj krajiny mimo EÚ a uvažuje sa o spolupráci týchto krajín. Môžem povedať, že sú tam štyri piliere, eh, modrý rast, mm, environmentálny cestovný ruch a tak ďalej. Ale aj treba respektovať špecifika každej krajiny. Mohli by sme navrhnúť určité usmernenia na rozvoj dopravnej siete, energetických infraštruktúr, ktoré budú udržateľné z environmentálneho hľadiska pre morské aj e, pozemné prostredie, myslím na TAP, na Jonské more, projekt Temparosa. Je to obrovská príležitosť, e, ktorú musíme využiť, aby sme pre, e, využili tematickú prierezovosť tejto stratégie, tie výzvy, ktoré sú zároveň príležitosťou pre toto teritorium a je tu obrovská kapacita rozvoja. Otázka konverzie a alternatívneho a ekoudržateľného rozvoja. Takýmto smerom by sme mali ísť na našich územiach. Aj my v regii by sme mali rozhodnúť, akým smerom by mala ísť táto významná správa. A to prostredníctvom pozmeňovacích návrhov. A teším sa na plodnú spoluprácu. Thank you. Thank you very much. Ďakujeme. Ďalej pani Šujca. Šujica. Thank you. Hvala, e, hvala vam lijepo. Biću potpuno otvorena. Došla sam na ovaj sastav. Ďakujem. Budem veľmi úprimná. Prišla som na schôdzu tohto výboru. Nie som poslankyňa v tomto výbore, ale pôsobím vo výbore AFET a vo výbore ENVY. Preto budem e, poverená e, napísať stanovisko. A práve preto som prišla na túto schôdzu, aby som si vypočula diskusiu kolegov a potom na základe toho mohla vypracovať svoje stanovisko pán Jakovčič. E, a ja sme spolupracovali mnoho rokov, keď keď vznikala stratégia o jadranskom regióne. Očakávala som konkrétnejší dokument, ale zdá sa, že ešte nie je celkom rozpracovaný. Možno neskôr sa dostaneme k ďalším informáciám. Existuje už dokument, ktorý bol vypracovaný konkrétne. Ide o oznámenie komisie Radia parlamentu, e, výboru ECOSOC a výboru regiónov Tam už pôsobia tri krajiny, ktoré sú členmi EÚ. Nebudem spomínať všetky štyri piliere, ale myslím, že jednu vec ešte treba spomenúť. Zadá pristahovalcov v Stredozemnom mori skôr alebo neskôr aj e, do Jadranského a Jonského mora sa dostanú títo presťahovalci, preto by to malo byť v tomto dokumente. Niekto e, sa e, vyjadril, že e, more predstavovalo v minulosti prekážku, ale v skutočnosti Jadranské a Jonské more a ich región znamenal, že tam more bolo akýmsi mostom. Možno more predstavuje v súčasnosti problém, ale ja pochádzam z južného Chorvátska, z Dubrovnika a aby som sa dostala z Dubrovnika do Rabeny, čo je našim partnerským mestom, musíte ísť cez Zahreb, Ljubljanu, Boloniu a tak ďalej. A pričom Ravena je i hneď na druhej strane Jadranského mora z Dubrovnika. Na toto sa musíme sústredovať v budúcnosti tak, aby vznikli nové pracovné miesta a nový rast. Musíme získať takú stratégiu, ktorá sa bude potom uplatňovať v praxi. Už máme stratégiu na papieri, ktorú nám zaslala komisia, ale musíme dať členským štátom konkrétne úlohy, inak táto stratégia sa jednoducho nebude naplne v praxi. Ja prichádzam z Chorvátska, ako som už povedala, z pobrežnej e, časti a čo sa týka ropy, kde sme na základe štúdií a priori proti, ale sme proti tomu, ako sa k tomu postavila súčasná chorvátska vláda. Začali to totiž vykonávať bez akýchkoľvek eh, dôkladných štúdií, bez toho by informovali verejnosť. Teda podľa mňa by sa mali vypracovať aj dôkladné štúdie, o konkrétnych eh, zásobách ropy na dne Jadranského mora, ak tam naozaj teda sú. My sme za transparentnosť a v tomto konkrétnom prípade súhlasíme s kolegami, súhlasím aj so zelenými, aj s pani Tomaši, čiže to musíme zvorozňovať ako jednu z najvýznamnejších otázok v severnej časti Jadranského mora. Celkovo môžem povedať, že túto diskusiu oceňujem. Už máme isté lehoty v našich výboroch na vypracovanie stanoviska, ale myslím, že predtým, ako budeme pracovať na stanovisku, mali by sme mať akýsi návrh stratégie a potom k nemu zaujímame stanovisko. Myslím, že teraz sa vyjadrujeme len k návrhu komisie. Teda bude potrebná väčšia miera koordinácie. Ide o prvú výmenu názorov, hovorí pani predsedníčka. Tu len začíname pracovať Už prebehlo mnoho stretnutí, mnoho ľudí sa už zúčastňuje e, tohto procesu. Pán Valdeser, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Asi pred tromi rokmi pán Alfonsín bol členom tohto parlamentu. Začal s diskusiou o tom vytvoriť makroregión medzi západným stredomorím, ale teda, aby to nekonkurovalo so stredomorím. A vtedy prišiel k záveru, že bol jasný záujem mnohých regiónov spolupracovať, hoci boli aj určité problémy v tom čase. Ja si myslím, že by bolo veľmi zaujímavé pokračovať, ale prehlúbiť prehlbiť štúdia spoluprácu medzi inštitúciami. Tak ako to navrhuje táto určite zaujímavá iniciatíva, rád by som tiež zdôraznil, že hrozné udalosti, ku ktorým dochádza v tejto oblasti, zvyšili ten pocit, ktorý mnohí zdieľame, že budúcnosť Európy je v Stredomori a Existujúce programy spolupráce nie sú dostatočne dobre štrukturované a sťažujú fungovanie a spoluprácu. A ďalšia stránka tejto veci, vzhľadom na to, že komisia bola vždy trochu skeptická pri rozširovaní makroregionálnych stratégií. Ja si myslím, že je veľmi dôležité poukázať na to, že existujúce skúsenosti už preukázali a preukazujú, pridanú hodnotu sociálnej, ekonomickej a územnej súdržnosti a bolo by dobre ísť prehlbovať a ísť cestou takýchto, takéto spolupráce aj v iných regiónoch. Akákoľvek stratégia, ktorá prispieje k tomu, aby sme dosiahli väčšiu spoluprácu medzi regiónmi a ktorá podporí projekty, ktoré budú dynamizovať hospodárstvo krajiny, tak tieto treba uvítať za podmienok, že neprinesieme zvýšenú byrokratickú záťaž. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A ak už nemáte... Áno, pán Van Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. je to veľmi dobrý prehľad, ktorý sme si teraz vypočuli, ale chcem sa spýtať, čo je tá pridaná hodnota tejto správy? Sú tam mm, u, uvedené určité veci, je tam štruktúra, ale nemali by sme tam hľadať niečo viac? Nemali by sme sa viacej zaoberať otázkou správneho riadenia spoločnosti, spoluprácou a podobne. Takže ja si myslím, že tá pridaná hodnota zatiaľ ešte nie je taká jasná. Čo je výsledkom tohto prehľadu? Máme tu na ten materiál komisie, to je jasné, je to iniciatívna správa. My sme sa chceli pozrieť na túto tému aby sme zistili, ako by sme mohli dosiahnuť lepšie výsledky, než máme doteraz. Takže to je to, čo nás zaujíma. A je tu tá celá téma potom ešte governance, správneho riadenia, spol, e, riadenia spoločnosti. Máme predsa rôzne kreatívne veci, ktoré fungujú aj cezhranične. Videli sme aj v Pobalskom mori, to bolo to prvé, tá prvá oblasť, kde sa spolupracovalo a tam sa tiež stanovili priority. Nezačalo sa všetko naraz, začalo sa povedzme s upratovaním Balckého mora. To je presne to, čo hovoril pán Kovič, že do mora sa ešte stále e, e, odvádza odpad. Takže potrebujeme mať konkrétny cieľ a musíme sa zaoberať tým, či sa dosiahol, aké sú opatrenia, či, ktoré pomáhajú ho dosiahnuť. Tak to má fungovať. Predsa musíte sa dostať k jadru problému. A teraz musíte povedať, že tu budeme spolu robiť nejaké veci inak. A ak to tak naozaj bude, tak potom môžeme povedať, že máme nejakú pridanú hodnotu, ktorá je úspešná. Ja to verím, že to tak je, ale chcem to počuť. Chcem, aby sa to aj povedalo. A posledná vec je už možno to, čo stále e, opakujeme a to opakujúce sa je, že že neprídu z koheznej politiky na makroregióny žiadne osobitné prostriedky. A to je jednoducho povedané. Ak sa Európa rozhodne pre iné pre makroregióny, tak potom členské štáty sa môžu starať o regióny. A čiže jednoducho musíme uvieť takéto myšlienky, takže ak Európa bude mať makroregióny, tak tam bude, nemôže, E, tam bude tá politika, ale potom nebudeme mať regionálnu politiku. Takže jednoducho treba sa na veci pozerať hlbšie, aby sme videli, ako to bude vyzerať a aby sme mali dokument s pridanou hodnotou. Ďakujem, pán Jakovčič. Môžete odpovedať, ale ešte predtým by som požiadala Európsku komisiu, aby sa vyjadrila. Pán Baleta. Ďakujem veľmi pekne. Budem veľmi stručný, nebudem zneužívať e, zbytočne vás čas. V prvom rade chcem povedať, že sa tešíme na správu, ktorú pripravujete. A tá debata dnes popoludní ukazuje, že táto správa bude skutočne veľmi zaujímavá, užitočná. Chcem ešte zdôrazniť niekoľko bodov, veci, ktoré tu už povedali aj viacerí rečníci. Táto stratégia je výsledkom prístupu z dola nahor a akčný plán, ktorý je integrálnou súčasnou ťou uvedenej stratégie, je výsledkom extenzívnej diskusie zainteresovaných strán, e, riadiacich orgánov štátu na rôznych úrovniach, občianskej spoločnosti a tak ďalej. To, čo sa nám podarilo dosiahnuť za 10 mesiacov v roku 2013, začiatkom 14. Takže ten obsah je výsledkom konzultácie, ktorá, je, ktorá tiež využíva poučenia z predchádzajúcich stratégií, napríklad Popalskej stratégie. Takže máme tu štvorpilierovú štruktúru, ktorú, ktoré špecifikovali e, zainteresované strany ako najdôležitejšie. Je tam spolupráca medzi krajinami a regiónmi v oblastiach, ktoré prinesú najvyššiu pridanú hodnotu, prepájanie regiónov, teda dopravných a energetických sietí, udržateľný cestovný ruch, kvalita životného prostredia. A akcie, ktoré sú v akčnom pláne a projekty sú naozaj indikatívne. Sú to indikatívne akcie a príklady možných projektov, ale tie štyri piliere 8 krajín sa dohodlo, že sa zameria na tieto štyri piliere, len na tieto štyri piliere v počiatočnej fáze Takže fokus, zameranie, adresnosť sú veľmi do, dôležité a dúfame, že správa nám pomôže posilniť túto prvotnú orientáciu. Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, že sa nachádzame na kritickej krížovatke tejto stratégie. Teraz sme vo fáze, keď prechádzame od slov k činom Stratégia bola prijatá na jeseň Európskou radou. 18. novembra bola prvá spúšťacia akcia počas talianského predsedníctva a teraz veľmi úzko spolupracujeme so štátnymi a regionálnymi správami, aby sme vytvorili štruktúru riadenia. Takže to je ten kritick- tá kritická križovatka, o ktorej som hovoril. Nie je to ľahké, nie je to rýchle, vyžaduje si to úsilie všetkých aktérov, aby sme sa dostali od slov k akcii, k akcii aby sme vytvorili tie štruktúry, ktoré naozaj prinesú výsledky. Majiteľmi stratégií je týchto 8 zúčastnených krajín a spravovanie, riadenie bude viacúrovňové riadenie, kde národné, regionálne a miestne samozprávy vlády budú zapojené. Komisia robí všetko preto, aby mohla pokračovať v pomoci a strategickej koordinácii, ale majiteľmi stratégie je tých, sú tých 8 krajín. Takže, ako som povedal, tešíme sa na správu, ktorú príjmete vo vašom výbore v júni, ak som to správne pochopil sme pripravení pomôcť prispieť k obsahu tejto správy. A dúfame, že táto správa pomôže pri mobilizácii národných, regionálnych administratív pri implementácii stratégie, aby stratégia prinášala a naplňala tie hlavné očakávania, ktoré si správne sformulovali regióny. Ďakujem. Chcem len vysvetliť, že pravdepodobne návrh správy bude v júni. Bude sa o ňom rokovať vo výbore regí a schválenie bude pravdepodobne v júli. To je na vysvetlenie. Pani Jakovčič? Ďakujem veľmi pekne. Dovolte, aby som sa najprv poďakoval za túto veľmi zaujímavú diskusiu a chcem sa poďakovať aj pánu Fanisterovi za jeho otázky. Najprv chcem povedať niekoľko všeobecných vecí. Makroregionálne stratégie Európskej únie je vec troch nie, nová, nie novej legislatíve, štruktúre a finančným zdrojom. Takže úprimne povedané, bol by som rád, keby som mal nejaké ďalšie štruktúry a viac peňazí, keď sa hovorí o tejto stratégii pre Adriatickú oblasť, ale takáto je realita. Tomu, čo povedala pani Šujce, ešte môžem povedať, že pravidlá sú dané, a nie, ja som ich nevytvoril, ja úplne chápem, čo hovoríte, ale musíme rešpektovať existujúce postupy a pravidlá, ktoré existujú. Samozrejme, že sa môžeme snažiť zmeniť niektoré veci, môžeme sa snažiť ovplyvniť túto politiku troch nie, keď si myslíme, že nie je správna. A vy nám môžete dať svoje stanovisko, svojom dokumente ešte v pracovnom čase, ale vráťme sa teraz k tej problematike. 70 miliónov ľudí, 8 krajín. Táto stratégia je veľmi dôležitá pre južnú oblasť Európy a najmä v tomto kontexte musíme zohľadniť aj nové otázky, ktoré sú dôležité. Pán Papa, s pánom Papademosom sme už hovorili o možnosti zahrnúť otázku migrácie do našich diskusí. Migrácia a problémy, ktoré vytvára pre Grécko a ďalšie zúčastnené krajiny, je e, určite dôvodom na zahrnutie do správy bez ohľadu na to, že si uvedomujeme, tie štyri existujúce piliere stratégií, kde táto téma nie je zahrnutá. Potom je tu ďalšia vec, ktorú chcem zdôrazniť. Táto stratégia má obrovskú pridanú hodnotu, pretože umožňuje interakciu medzi zúčastnenými krajinami, tak ako tom hovorila pani Tomašič, takto lepšie dosiahnete Kanadu v určitom čase, než Čiže, pardon, do Kanady sa dostanete rýchlejšie než do niektorého mesta v regióne. Ja sa pamätám, že raz som chcel ísť do Peskare a musel som letieť zo Zagrebu do Ríma a z Ríma do Peskare a vzdialenosť medzi tými dvomi mestami je 100 mil alebo 120 kilometrov, také niečo. Takže je jasné, že tu máme problém s prepojením v regióne. A čo sa snažíme dosiahnuť je, silnejšie prepojenie v regióne. To sa týka nielen členských štátov, ale všetkých zúčastných štátov. Jadran, more má veľmi dobrú polohu, ktorá umožňuje takéto prepojenia. Pobrežné mesta sú už prepojené rôznymi spojenectvami. Potom máme aj predchodcu E, regiónu Jadranskej únie a myslím si, že predpoklady pre ďalšiu spoluprácu sú vytvorené. Teraz potrebujeme pridanú hodnotu a dúfam, že budeme môcť na tomto pracovať a dúfam, že vytvoríme rámec pre ďalšiu spoluprácu nielen cez e, politiku súdržnosti, ale aj ďalšími nástrojmi. Junckerová komisia a Európska investičná banka sú tiež pripravené podporiť túto stratégiu. Pán, pán Isteroj, vypočujte si, čo chcem povedať. To je odpoveď na vašu otázku. Prepačte, že som vás vyrušil. E, takže, ako som povedal, veľmi dôležitá je pripravenosť prana Katajnena byť čestný. Spýtal som sa ho priamo, či Junckerov fond bude otvorený aj pre tie krajiny, ktoré sa zúčastňujú v únie Jadranského regiónu, aj keď nie sú členskými štátmi, je odpoď bola áno, ak e- máme legitímny záujem zúčastnených krajín a firiem. Takže ak firmy zo Sloven- Slovenska, Švedska, Nemecka majú záujem o región, fond bude k dispozícii potom je tu ešte jedna vec, ktorá predstavuje veľký problém a stále to opakujem v debatách v Európskom parlamente a to je otázka zdrojov, obnov, obnoviteľných zdrojov energie. Hydroenergia má veľký potenciál práve v tomto jadranskom regióne a je to veľmi užitočné, najmä v kontexte nízkouhlíkovej ekonomiky, ktorú chceme vybudovať. Takže je to mnoho vecí, ktoré predstavujú pridanú hodnotu, o ktorou, e, e, ktorou, ktorú priniesie táto nová stratégia. Predseda EIB v Štrásburgu na plenárke odpovedal na otázku, či EIB je pripravená finančne sa spolupodielať na projektoch, ktoré sú zamerané na prepojenie Jadranského regiónu, napríklad E, koridor e, Jadranskej únie alebo cestné prepojenie medzi Triestom a Atenami. Alebo plynovod, ktorý by mal byť tiež súčasťou jedného z koridorov, ktorý by mal byť tiež jedným koridor, alebo vytvorenie železničného koridoru, alebo modernizácia existujúceho z Ankony do Bary. Toto sú všetko veci, ktoré budú súčasťou tejto správy. A ako vidíte, máme veľmi konkrétne e, návrhy, ktoré e, predložili zúčastnené krajiny. Na záver chcem ešte povedať toto. A ja by som chcel byť stručný, ale chcel by som mať odpoveď na túto veľmi citlivú otázku ťažby ropy v Jadranskom mori. Ja osobne som veľmi úprimný a priamy a ja si myslím, že by sme nemali chodiť okolo horúcej kaše a jasne sformulovať naše obavy, keď, hovoríme, keď sa hovorí o ťažbe ropy v Jadrane. Jadranskom mori. Ale nesmieme zabúdať na to, že naši priatelia v Taliansku už ťažia alebo hľadajú ropu v Jadranskom mori viac ako 10 rokov. Takže je to legitímna otázka, že prečo by potom ostatné krajiny na opačnom brehu Jadranského mora nemali robiť to isté. A ja z tohto pohľadu chápem postoj chorvátskej vlády, avšak ja som jeden ja pochádzam z jedného z, najdvo, z jedného z najdôležitejších turistických regiónov Chorvátska a preto nemôžem inak ako len zdôrazniť, že cestovný ruch je zdrojom živobytia mnohých ľudí z pobrežia, vrátane rybolovu, rybárov a preto si myslím, že by sme mali nájsť spoločné stanovisko k tejto otázke. Myslím si, že treba vyslať silné posolstva, keď hovoríme o ťažbe ropy v Jadranskom mori ja si nemyslím, že ťažba ropy e, sama o sebe vecou, ktorá zaručí ekonomický úspech v regi- regiónu, ale som presvedčený, že treba vyslať naozaj silné posolstvo. Ďakujem vám všetkým za vaše vyjadrenia a náš sekretariát. Sekretariát nášho výboru pošle onedlho pozvánky všetkým kolegom, aby sme sa stretli a pripravili návrh a jeden z návrhov je stretnúť sa počas nadchádzajúcej plenárky v Štrásburke. Pán Jakobčič, oka, Jakobčič oka, očakávame správu, návrh správy na budúci mesiac. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto debaty. A teraz by sme prešli k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to aj téma, ktorá sa týka výboru pre dopravu, ktorý majú správu z vlastnej iniciatívy o održateľnosti mestskej mobility a REGI pripravuje stanovisko k tejto správe. Tento balík mestskej mobility je oblasť, kde sa komisia snaží presadiť udržateľnejší model mestskej mobility. To je teda návrh Európskej komisie vzdielanie skúseností, osvedčených postupov, a mnohé ďalšie veci sú súčasťou tohto celého balíka ale dnes náš správodajca, pán Valsk Sasel, bude prezentovať stanovisko výboru REGI k, udrža- k udržateľnej mestskej mobilite a správe z vlastnej iniciatívy. Nech sa páči. Ďakujem pekne, hovorí pán Valkarsel. Vážení kolegovia, ako viete, mestská mobilita je jedna z tiež veľmi významných tém pre ekonomické oživenie v Európe, ak máme splniť environmentálne ciele čistých miest. Európska hospodárska kríza spolu s e, krízou na Ukrajine nás dostáva do rámca, kde je jasné, že nesmieme zabúdať na jednej strane našu energetickú závislosť a na druhej strane, že musíme rozvíjať regionálny, regionálny rozvoj, konkurencieschopnosť, aby Európa bola konkurencieschopnejšia, autonómnejšia. A preto mestská mobilita je kľúčovým momentom, pretože nás môže viesť tomu, aby sme boli menej energeticky závislí, mali by sme mesta, ktoré budú čistejšie, a zároveň budeme rozvíjať inovatívnejšie hospodárstvo, ktoré by, bude vytvárať kvalitnejšie pracovné miesta. A to je to, čo by som rád zachytil v mojom stanovisku a vychádzam z nasledujúcich bodov. Udržateľná mestská mobilita je to moment, ktorý e, má stále väčší význam v koheznej politike a e, je mm, financovaný zo e, fondu ERFD. Bolo by dobre urobiť kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu e, koheznej politiky a mestskej mobility, využiť priebežnú revíziu štrukturálnych fondov a investícií EÚ. je životne dôležité, aby všetky európske mesta rozvíjali a aplikovali plány e, udržateľnej meskej dopravy a preto je potrebné, aby platforma komisie o tejto e, mobilite podporovala mesta a regióny, aby mohli implementovať tieto plány udržateľnej mobility. Komisia tiež musí koordinovať už existujúce nástroje a rozvíjať také základné manuály, ktoré by v európskom rámci e, orientovali mesta a mm, miestne samozprávy, ktorí sú skutočnou hubnou, pardon, hybnou silou ekonomického rozvoja. A podľa mňa je tiež dôležité zdôrazniť, že projekty financované Junckerovým plánom v tejto oblasti sa musia koordinovať s cieľmi aj s prioritami mestskej udržateľnej mobility. To sú všeobecné usmernenia tohto stanoviska. A poďakujem všetkým vám za všetky otázky a komentáre. E, pozorne si ich vypočujem. Verím tomu, že vaše mm, názory, ako aj pozmeňovacie návrhy obohatia tento text, aby sme vypracovali stanovisko, ktoré e, zaváži a ďakujem aj vám, pani predsednička, za to, že ste mi udelili slovo. Pardon, teraz dám slovo tieňovým spravodajcom, pani Kra... Takže nech sa páči za pani Smolkovú. Ďakujem pekne, nie som tieňová spravodajkyňa, ale žiaľ pani Smolková tu dnes nemôže byť, preto ma požiadala, aby som predniesla v mane politickej skupiny niekoľko slov. Chcem sa naskôr poďakovať za predloženie stanoviska a nám je jasné, že mobilita v mestách je mimoriadne dôležitou témou jednak pre obyvateľov miest samotných, ktorých sa tiež musia nejakým spôsobom pohybovať, ale zároveň to súvisí s mnohými inými aspektmi, čo sa týka ekonomiky, obnoviteľných zdrojov energie, ale myslím, že s tým súvisí aj ďalší aspekt – a síce boj proti klimatickým zmenám, pretože doprava e, predstavuje významný podiel na znečistovaní e, životného prostredia a preto sú uzrateľné formy e, dopravných riešení veľmi naliehavo potrebné. Mesta už teraz majú veľmi závažný problém s dopravou, dopravnými systémami. Sú rozličné možnosti, že napríklad e, autá nemôžu um, chádzať do miest, uh, teda je potrebné rozvíjať nové modely a téma spravodajkynia pani Smolková by chcela poukázať na to, že pri plánovaní takýchto dopravných riešení by e, sa mali e, nechať vypočuť e, všetky strany. Teda, keď sa budú budovať napríklad nové električkové trasy, tak sa musí dať priestor napríklad aj cyklistom a iným účastníkom cestnej premávky, aby sa vyjadrili, čo sa týka teda udržateľnosti na toto by sa mala pamätať. Ďalej pani Smolková oceňuje zriadenie Európskej platformy, ktorú navrhuje komisia a Želala by si, aby tak ako v minulosti aj tu bolo možné využívať štruktúralne formy na podporu rozvoja nových inteligentných dopravných systémov a taktiež e, kladie dôraz na to, že už teraz existujú viaceré tzv. inteligentné miesta, mestá s inteligentnými formami dopravy a e, že e, to odovzdávanie skúseností v oblasti udržateľnej dopravy môže byť veľmi užitočné do budúcna eh, pre budovanie infraštruktúry v mestách. A isté, že celkom eh, isté podpory veľmi rado spravodajcu v tejto jeho práci. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalej. Pani Vana, ako ďalšia téma spravodajkynia nie. Pán Poreba, ten nie je prítomný. Pán Juland. A prepašte, pán Jakovčík sa hlasí o slovo. Ďakujem za slovo. Ja vystúpim v mene skupiny ALDE. Veľmi stručne súhlasím s rečníkmi, ktorí sa už vyjadrili a nechcem príliš zachádzať do podrobností. Avšak, keď hovoríme o mobilite v mestách, mali by sme rozhodne uprednostniť čisté formy palív a čisté vozidlá. Domnievam sa, že verejný sektor v mestách by mal byť pozitívnym príkladom využívania energie efektívnym spôsobom, ale chcem sa sústrediť na jednu tému konkrétne a síce táto ešte nebola vôbec spomenutá a pritom by podľa mňa mala byť zahrnutá. Ide tu o niečo dosť konkrétne a dôležité a síce medzimestská mobilita. Mesta, ktoré sú v blízkosti hraníc, sú oddelené hranicami, ale skutočne fungujú ako jedno mosto, mesto, napríklad Nová Gorica, pričom jedna časť je v Slovensku a druhá časť je v Taliansku. Ide pritom o jedno mesto, ktoré je rozhodn- rozdelené štátnou hranicou. A takýchto miest sú stovky v Európe. Myslím si, že by sa to malo objaviť aj v správe. Domnievam sa, že by bolo rozumné podporiť takúto cezhraničnú mobilitu. Malo by sa to spomenúť v našej správe. Ďalej pán Juron. Oui, merci, madame. Simplement... Ďakujem. Chcel som poďakovať spravodajcovi za jeho stanovisko a jednu poznámku k územnej správe a plánovaniu. Je dôležité pripomenúť, keď hovoríme o meskej mobilite, Mali by sme brať do úvahy celú diverzitu a špecifika miest v závislosti od ich veľkosti. Ja som z 15 tisícového mesta a koncepty udržateľnej dopravy a mobility eh, nie sú rovnaké, keď uvažujeme o Paríži alebo o takom malom meste, ako je to moje. Keď chceme eh, pridať eh, Mm, dať pridanú hodnotu metropolám a tak ďalej mestským oblastiam. Nesmieme zabúdať, že v EÚ máme stredné miesta, kde sú mesta 20-30 tisícové, ktoré by mohli spolupracovať a, a vytvoriť nejaké programy udržateľnej dopravy, ktoré by mali rovnaké ciele a ktoré by mohli byť eh, financované z EÚ čo môžeme dať do tohto konceptu udržateľnej e, dopravy, čo tam dáme, e, bicykle, železničnú dopravu, električky, čo tam dáme. Musíme mať jasné ciele zo strednodobého, dlhodobého hľadiska a treba podporovať e, aj stredné mesta v takejto mobilite. Thank you, thank you, madam. Ďakujem pekne, pani Damato. Eh, parere del collega riguarda un tema. Stanovisko sa týka témy, ktorá je dôležitá pre nás všetkých. Tie body stanoviska, že viaceré kohezné fondy, hlavne RFD, by mali poskytovať financovanie e, plánom udržateľnej mobility v regiónoch a mestách operatívnymi programami, aby sme podporovali inovatívne a čisté formy dopravy, aby sme podporili intermodalitu. Myslím na dopravu e, s nulovou emisiou, na dopravu s elektrickým pohonom, na využívanie obnoviteľných zdrojov Potrebujeme teda aj od komisie v rámci priebežnej revízie pôsobenia štrukturálnych fondov a investícií analýzu z kvantitatívneho hľadiska, ale aj kvantitatívnu, aj kvalitatívnu, akým spôsobom kohezná politika podporuje udržateľnú dopravu. Za tým konceptom udržateľnosti sú veľmi často skryté, netransparentné operácie, ktoré nemajú nič spoločné so životným prostredím alebo udržateľným rozvojom. Ide veľmi často len o biznis, keď dokonca tam došlo k tomu, že e, sa dostali e, do sieti rôzne e, kriminálne siete, myslím na expojené projekty. Mali by sme tiež spomenúť ten koncept kontinuum e, územia a tiež otázku rekonverzie a oživenia e, prímeských častí veľkých miest. Myslieť tiež e, na výstavbu týchto oblastí, tak ako sa to stalo v USA a v Austrálii, aby sme zabránili jednak tomu, že Historické centrá miest sa vyľudňujú. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Vidím, že pán Poreba už prišiel. Nech sa páči. Ste jeden z spravodajcov. Ďakujem. Pani predsednička, som sa ospravedlniť to, že meškám, ale keďže prebiehajú paralelné eh, stretnutia viacerých výborov, nemohol som byť eh, som pritomný v úvodnej časti schôdze. Chcel by som eh, predniesť niekoľko stanoví v tejto správe vo svojom materinskom jazyku, ak dovolíte. Chcem sa naskôr poďakovať spravodajcovi za tento návrh stanoviska. Myslím, že spravodajca pokryl eh, množstvo rôznych tém veľmi koherentným spôsobom. Ide tu o mestskú mobilitu, o jej zlepšenie. Už o tom hovoríme dosť dlho, ale občania vnímajú negatívne dopady. Ja ako poslanec vo výbore pre dopravu to všetko vnímam vždy veľmi prakticky a otázka mestskej mobility sa pre mňa spája s udrateľnou a multimodálnou formou mobility. Mestá sa rozvíjajú, dochádza k zmenám v životnom štýle, to sa musí prejaviť aj v doprave, keď hovoríme o modeloch mestskej dopravy hovoríme často o znižovaní dopytu po súkromných formách eh, prepravy a presunie k verejným formám dopravy. Nechceme odstraňovať eh, úplne automobily, chceme tá však poňať čo najrozumnejšie, ak nie sú žiadne iné alternatívy k dispozícii. Mestská doprava a vytváranie alternatív by mal byť v rukách jednotlivých občanov. Každé jedno mesto vie samo najlepšie, ako sa postaviť eh, k týmto témam. Každé mesto má svoj vlastný eh, prístup, svoje vlastné návrhy, ako vyriešiť svoju dopravu. Ale v Európskej únii inštitúcie môžu v istej forme podporovať mesta v snahe hľadať eh, čo najefektívnejšie riešenia. Súhlasím s tým, že európske prostriedky, štrukturálne fondy a tak ďalej by sa mali tiež využívať e, na vytváranie plánov udržateľnej mobility, aby vznikali inovatívne formy dopravy. Ja sa pokúsim predložiť pozmiace návrhy, ktoré sa budú na teda presne zameriavať. A teším sa na to, že budem so spravodajcom spolupracovať na týchto témach, aby bol výsledok čo najkvalitnejší. Teraz pán Hedman. Ďakujem pani predsednička. Chcel by som sa na úvod poďakovať spravodajcovi. Chcel by som zdôrazniť, že toto je veľmi kvalitný dokument. Pokrýva množstvo rôznych tém, o ktorých hovoríme aj tu vo výbore, aj v iných výboroch. Mohol by som naďalej uvádzať komplimenty spravodajcovi, ale myslím, že jedna vec rozhodne stojí za spomenutie. Spravodajca upriamuje našu pozornosť na iniciatívu pre vytváranie pracovných miest mladým ľuďom ako súčasť udržateľnej mestskej mobility v mestách. Konkrétne spravodajca hovorí o životnom prostredí, čistých palivách a harmonizácii. Chcel by som sa vrátiť k tomu, čo už e, povedali iní rečníci, ale chcem zvorazniť, že táto uzrateľná mestská mobilita môže tiež prispieť k e, vyššej bezpečnosti na cestách, čo je podľa mňa tiež e, spomenutia hodné a ďalej inovatívne riešenia by mohli tým získať e, vyššiu atraktivnosť. A to by mohlo prispieť k zvýšeniu a kvality života, k lepšiemu skombinovaniu rodinného a pracovného života, taktiež skracovaniu e, času dochádzania do práce, tak aby mali ľudia viac času pre svoje rodiny. Tiež chcem zdôrazniť význam dostupnosti dopravných služieb, najmä keď hovoríme o ľuďoch s postihnutím a preto predložím pozmeňovacie návrhy, ktoré sa budú uberať práve týmto smerom. Ešte raz e, e, však zdôrazňujem, že stanovisko už je tak či tak veľmi kvalitné. Pán Fanny Stelroj. Ďakujem. Čo považujem za dobré tejto správe, v tomto stanovisku e, je ten vzťah s niektorými iniciatívami ako Smart City alebo odkaz na plán Junckera a podobne. Možno troška osobnejšie by sa mohol povedať. To, čo mi tu chýba, je slovo bicykel. Jednoducho mi chýba bicykel. Máme fantastický verejnú dopravu a e, ľudia sa na zastávkach nastúpia do autobusu, nechajú sa previesť, vystúpia a výsledkom je, že sneme, že sme leniví, že sa nehýbeme. Takže potrebujeme aj osobitné programy pre bicykle. A keby sme to tam mohli zapracovať, to by som ocenil. To je typický holandský príspevok. Ja by som si myslel, že je fantastické, keď prídem napríklad niekde v Holandsku pred úrad a tam, je, tam sú stovky bicyklov pred stanicou, nastúpite na vlak a podobne. A ja vlastne nepotrebujem žiadnu fosílnu energiu, keď sa tam dobicyklujem. Takže možno by sme mohli uvažovať aj o takomto spôsobe dopravy, E, v našom výbore v parlamente. Ďakujem. Ja som za. Môžeme sa pokúsiť aj tu v parlamente niečo také presadiť. Ďalej nasleduje pán, pán Wildenburg. Ďakujem. A ja môžem hneď po podporiť pána Fanistroja. Ja som tieňový spravodajca vo výbore pre dopravu. Videl som tam spracovný dokument spravodajcu a tam sú odkazy na bicykel, takže určite bude odkaz na bicyklovú politiku, keď budeme hovoriť o udržateľnosti. Ale ja som sa chcel vyjadriť k inému bodu, pani predsednička. Ja si myslím, že náš spravodajca odvedol dobrú prácu na túto tému pri stanovisku a spravodajca hovorí a zdôrazňuje potrebu plánnosť pre udržateľnú urbanú mobilitu. A dôležité je, aby sme aj mestám dali možnosť pripraviť určité opatrenia v oblasti mestskej mobility. Mestá sú tí najlepší partnery pre takúto e, politiku, preto aby uviedli ako môžeme udržateľne postupovať a pristupovať k mobilite a pritom aj vyudržovať európske fondy. To sa zvorazňuje v tomto stanovisku, zvorazňuje sa aj pohľad hľadiska subsidiarity a to znamená, že mesta by mali mať svoje miesto v tejto politike. A keď tu hovoríme o subsidiarite, tak to je to, čo ma troška znepokoje v oceku 8, že komisii dáme vedieť, aby pracovala na rôznych normách, napríklad pri e, úprave prístupu do mestských oblastí a podobne. A ja chcem počuť aj od spravodajcu, čo tu má naozaj na mysli, keď e, hovoríme o mestách a o takýchto témach, ktoré sa týkajú miest pretože ja si myslím, že to sú veci, ktoré majú riešiť mesta a nie európska úroveň. Ja dúfam, že to spravodajca dokáže vysvetliť, ako to myslel. Ďakujem. Oh, Ďakujem pekne, pán Polčiak. Thank you, madam chair. <clears throat> ja by som chcel vyjadriť. Rád by som sa vyjadril k správe. Tak, ako ju predložil spravodajca, považujem, považujem ju za veľmi kvalitnú. Mám len dve pripomienky rovnako ako pani Smolková prostredníctvom pani Krel, mám za to, že by bolo vhodné, aby bola v správe požiadavka, podľa ktorej by do Európskej platformy a do expertnej skupiny členských štátov pre mestskú mobilitu boli prizvaní aj predstavitelia miestnych a regionálnych samozpráv. aby reprezentovali územné celky rôznych veľkostí. To by malo byť zárokou ich zmysluplných výstupov týchto platformiem, aby to odrážalo podmienky jednotlivých miest. A to isté platí aj pre isté organizované skupiny istého záujmu Napríklad aj tí cyklisti by mohli a mali byť v týchto platformách zastúpení. Je tu istý paradox, na ktorý treba upozorniť a ten vyplýva z tejto správy. Chceme viacej chodcov a cyklistov v meste, ale s tým stúpa počet zranených či dokonca usmrtených. Mali by sa urobiť analýzy, ktoré by vysvetlili príčiny týchto nehôd a, a urobiť analýzy, aby sme znižovali počet takýchto nehôd. A pokiaľ ide o tých cyklistov, ako spomínal Fanny Stelroj. obávam sa, že tie individuálne riešenia už neposkytujú žiadne ďalšie možnosti a potrebujeme istý systém. Druhá poznámka. Problémom je aj prijazd mestami. Prináša to celú sériu negatívnych následkov, bezpečnostné, ekologické a tak ďalej. Riešením by určite bolo podpora obchvatov, podpora výstavby obchvatov, a otázka je, e, či do návrhu tohto stanoviska, ktoré je úsporné alebo väčšné, tak či by tam nemal byť aj apel na členské štáty, aby pokračovali vo výstavbe obchvatov a tiež apel na komisiu, aby v tom ohromnom systéme podpor myslela aj na tieto finančne náročné projekty pretože to s tou mestskou mobilitou úzko súvisí a čiastočne sa to týka aj bodu 7 a 8 návrhu pána Valkarsela. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme. Teraz pán Valkarsel dostáva slova, aby odpovedal na otázky aby predniesol záverečné poznámky k diskusii. I'm sorry, Mr. Valkorsel. I miss... Prepačte. Zabudla som na zastupcu Európskej komisie. Ospravedlňujem sa. A ešte dám slovo pánovi Manslimbergovi, ktorý zastupuje DG MOVE. Ďakujeme, pani predsednička. Veľmi ma teší, že výbor regí sa uberá rovnakým smerom ako Európska komisia. V tomto smere chcem sa poďakovať spravodajcovi a spoluspravodajcom e, za kvalitne odvedenú prácu. My vás môžeme ubezpečiť, že všetky návrhy sú pre nás relevantné. Ako to už zaznelo. Čo sa týka politiky súdržnosti, v decembri 2013 komisia vypracovala svoj balík mestskej mobility, pričom sa chce sústredovať na spoločné kroky na úrovni Európskej únie, regionálnej a národnej, aby sa riešili aktuálne výzvy v mestskej doprave. Politika súdržnosti môže a mala by sa využívať na pretavenie tohto prístupu do konkrétnych postupov v praxi. Neexistuje žiadna konkrétna požiadavka plánu udržateľnej formy mobility, tak aby sa získali investície pre dopravu. Avšak e, odporúča sa členským štátom, aby využili príležitosť koheznej politiky a financovania, aby rozvíjali alebo e, uplatňovali plán udržateľnej mestskej mobility. Teda už sa navrhuje v operačných programoch v mnohých krajinách rozvíjať nejakú formu e, mestskej dopravy um, udržateľného charakteru. Ešte by som spomenul v krátkosti. platformu udržateľnej mestskej mobility. Ide len o nástroj na koordináciu existujúcich projektov a z tejto platformy sú k dispozícii poznatky na internetovej stránke observatóriach a tá je verejne dostupná. Ďakujem za slovo. Ďakujeme pekne, teraz som spravodajca. Ešte raz sa ospravedlňujem. Muchas gracias, señora presidenta. Ďakujem pekne. Začnem asi koncom a odvolám sa na poslednú otázku aj poznámku pána Mittelburga, keď hovoril o úlohe komisie a miestnych samozpráv. Mne sa tak ďalej je jasné, že EÚ má rozvíjať všeobecné usmernenia a je všetkým známe, že sú to regiány a predovšetkým mesta, ktoré majú zodpovednosť za vypracovanie plánov mobility a EÚ, opakujem, rozvíja len všeobecné usmernenia. Pán Fan Nistelrooy, ja nie som holandian, ale úplne s vašim prístupom súhlasím. A nevychádzate z vtipu, ale z absolútne, teda tento návrh je absolútne opodstatnený. Keď hovoríte o úlohe, ktorú môže rozvíjať bicykel v rámci mestskej mobility, Takže tento príspevok je veľmi zaujímavý, rovnako ako všetky ďalšie, ktoré padli v tejto krátkej diskusii. Keď sa pozriete na moje návrhy, je to 13 bodov. V mnohých sú aspekty, ktoré ste už spomenuli. Mnohé iné tam nie sú, aj vzhľadom na to, eh, že je tam obmedzenie aj v počte slov, aj časové Ale ako som už povedal, prišli ste s mimoriadne zaujímavými myšlienkami, ktoré zachytíme, pretože určite obohatia tento dokument a o to aj ide. Eh, čo vyplynulo tiež z tejto rozpravy a možno to je aj podstata, celené hospodárstvo No nie je len termín, ktorý je politicky korektný. Udržateľnosť a rešpektovanie životného prostredia, to všetko môže ísť ruka v ruke s ekonomickým rozvojom. Navyše je dokázané, že rozvoj hospodárstva majú významný potenciál a pilier práve v tom, že sa bude rešpektovať životné prostredie. Takže tam nie je nič nekompatibilné, ale naopak tieto dva aspekty sa navzájom doplňajú. Veľmi ma zaujali otázky cestnej bezpečnosti alebo otázky harmonizácie rodinného života a niečoho, čo vyzerá e, cudzie tým dvom aspektom teda udržateľná mobilita. Ale určite sú navzájom prepojené. Ako som už povedal, opakujem, všetky príspevky boli nesmierne zaujímavé. Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili v diskusii a určite všetky tieto príspevky obohatia tento text. Ďakujem. Thank you, thank you very much. And in the end... Ďakujeme pekne ešte navrhujem, aby sme stanovili lehotu na pozmeňujúce návrhy na stredu 13. mája na poludne. 13th of May, Wednesday. Okay. Thank you. Thank you very much for this. Uh... Ďakujeme pekne za túto výmenu názorov. A týmto končíme program dnešného popoludnia. Budeme pokračovať so schôdzou koordinátorov za zatvorenými dverami. Teda chcem požiadať všetkých, eh, ktorí eh, nie sú povolaní zúčastniť sa skôr koordinátora, aby láskovo opustili sálu.